So ladies and gentlemen, good afternoon. Let me to... Deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnom zasadnutí AFETu. Na programe máme jednu malú zmenu. Pozmenenie bod číslo 12, teda aktívny dialog s občanmi o Európe, sa predsunie pred bod 11, ktorým je absolutorium za rok 2007. Je to teda zmena, ktorá sa týka dopoludnia v stredu. Ak nikto nemáte nič proti tomu, tak bude prijatý program s takouto zmenou. Musíme, ako je to zvykom, schváliť zasadnutia z predchádzajúcich zasadnutí. Ide o 8. januára a 13. januára, takže ak nikto nepredloží nejaké poznámky sekretariátu do zajtra rána, budeme tieto zápisnice považovať za schválené. Ešte než začneme, dovolte mi, aby som uvítal nového člena nášho výboru. Je to Pier Tribetič, ktorý sedí tu na po mojej lavici a je tu za, na miesto pána Rokára, takže vítame vás tu. Also before we start... Ďalšia vec, než začneme, odkaz od týmu zaoberajúceho sa webstreamom. Každý musí používať svoj vlastný mikrofón, aby na internete sa zobrazilo jeho meno. ste viete, že naše zasadnutia sa prenašajú cez internet. Ja si myslím, že teraz môžeme prejsť k prvému bodu nášho programu ide o strategické partnerstvo EU-Brazília. Dávam slovo našej spravodajkyni, ktorou je Maria Eleni Kopa. E, Ďakujem, pán predseda. Za niekoľko ostatných rokov Európska únia mala naozaj veľmi rozsiahle vzťahy s Brazíliou a preto je podľa mňa potrebné, aby sme mali naozaj komplexný rámec vzťahov s Brazíliou. Myslíme si, že je v záujme oboch krajín posíliť naše vzťahy, vychádzajúc zo spoločných hodnôt, teda demokracie, právneho štátu. Tiež Musíme spolupracovať, pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť, pokiaľ ide o klimatické zmeny a pokiaľ ide o nešírenie jadrových zbraní. V júli 2007 bol prvý summit v Lisabone. Obe strany sa zhodli na začatí strategického partnerstva. V decembri 2008 sa skutočnil druhý summit, kde sa rozhodlo o akčnom pláne. Moja správa sa zaoberá tými bodmi, na ktoré sa musíme sústrediť a chceme posilniť vzťahy medzi nami a Brazíliou. Brazília je kľúčovou krajinou, pokiaľ ide o rokovania s Mercosurom. Tomu sa venujem v prvom rade. Druhá vec, myslím si, že Brazília môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o riešenie regionálnych konfliktov v Latinskej Amerike, teda pokiaľ ide o podporu mieru v celom regióne. A tretia vec, vzhľadom na hospodárskú krízu celosvetovú si myslím, že musíme spolupracovať s Brazíliou v VTO aby sa zabezpečilo, že Doha bude úspešná, takže tieto rokovania vo VTO budú úspešné. Pokiaľ ide o reformu finančného systému, myslím si, že členstvo Brazílie a jej príspevok v medzených inštitúciách môžu byť veľmi dôležité pri regulácii finančných trhov. V mojej správe sa venujem aj energii, biopalivám, ďalej imigrácii a chudobe. K mojej správe bolo predložených 13 pozmeňovacích návrhov. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí ich predložili. 6 z nich som predložila ja z týchto 13 návrhov, aby som aktualizovala svoju správu, aby som takto zohľadnila výsledky druhého sametu, ktorý prebehol nedávno v decembri minulého roku v Rio de Janeiro. Pokiaľ ide o návrh 3, ten môžem prijať. To nie je z mojej dielne, ale myslím si, že je dôležitým doplnením. To isté platí pre štvorku. Pokiaľ ide o šestku, tá už bola zahrnutá v oceku E, takže myslím, že už tam nemusíme nič doplňať, teda šestku neakceptujem. Pokiaľ ide o sedmičku, Nechápem celkom tento pozmeňovací návrh. Hovorí sa tam o princípoch, o zásadách, ale toto je predsa automatické, takže to neakceptujem. Pokiaľ ide o osmičku, to sa mi tiež veľmi nepáči. Tam sa hovorí, že hospodárska kríza sa týka z nevyhodených skupín, ale to nie je pravda, týka sa všetkých a preto tento návrh neakceptujem. Desiatka Myslím, že už je to obsiahnuté v l takže to podľa mňa nepridáva nič nové do tej správy. Dvanáctka je veľmi problematická, týka sa veľmi kontroverznej otázky. Nemyslím si, že by sme sa tým mali zaoberať v mojej správe. Moja správa sa zaoberá všeobecnou stratégiou vzťahov EU brazília a to, čo sa uvádza v tomto pozmeňovacom návrhu sa týka výskumu. Pokiaľ ide o stanovisko ostatných e, výborov, to som zohľadnila vo svojej správe. Ďakujem. Who would like to take floor? Ďakujem. Hlasí sa niekto o slovo? Pán Janes. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som pogratuloval spravodajkyni. Aby som sa jej zároveň poďakoval, pretože je to jej prvá správa a ako spravodajkynia odviedla obrovský kus práce. Téma tejto správy je veľmi dôležitá. Ide tu o posilnenie vzťahov EU-Brazília. Ja som predložil niekoľko pozmaňovacích návrhov, vrátane trojky, ktorú spravodajkyňa akceptovala, ale tie ďalšie neakceptovala. Povedala, že šestka už je v správe zahrnutá a pokiaľ ide o desiatku, povedala, že tá jej nie je jasná Neviem, prečo tento návrh neakceptovala. Desiatka sa týka vecí, ktoré ona vo svojej správe neuvádza. Ide tam o spoluprácu v boji proti terorizmu, organizovanému zločinu a drogám. Ide tu o oblasti, ktoré bývajú súčasťou takýchto správ. Je to taký dobrý už viacročný zvyk, pokiaľ ide o správy o vzťahoch Európskej únie a tretich krajín. Tam sa týmto témam organizovaný zločin, boj proti e, terorizmu a tak ďalej venujeme. Toto sú naozaj tri veľké hrozby, ktoré ohrozujú bezpečnosť nielen Európy, ale aj medzinárodnú bezpečnosť. Takže si myslím, že tieto e, témy by mali byť automaticky súčasťou takejto správy. Ja neviem, prečo to spravodajkynia neakceptuje. Ďalšia vec, ktorú celkom nechápem, prečo neakceptuje 12. 12 sa týka podporou výskumu a vývoja v oblasti jadrovej energie. Je tu projekt ITER, ktorý bol veľmi úspešný. My nechceme zriadovať ďalšie jadrové elektrárne. Ja viem, že politické skupiny majú na to rôzne názory. Nede o to, ide tam o ITER. Spravodajkyňa je z Grécka a Grécko ako také sa zapája do činnosti mnohých inštitúcií, ktoré realizujú takýto výskum. Takže ja som bol presvedčený, že pochádzajúc z Grécka, spravodajkyňa by chcela podporiť spoluprácu s Brazíliou v tejto oblasti. Takže by ma potešilo, keby pani Kopa tento návrh prijala. Teraz má slovo pán Plejte, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi tiež, aby som sa poďakoval pani Kopa Myslím si, že jej správa zahrania niekoľko pozitívnych bodov, pokiaľ ide o naše vzťahy s Brazíliou. Teší ma, že pre, akceptovala návrh mojej skupiny, ktorý sa zaoberal uznaním tej vodcovskej roli, ktorú môže Brazília zohrať v oblasti Latinskej Ameriky, v oblasti Karibskej, pokiaľ ide teda o celý tento región. Integrácia v Južnej Amerike prebieha iným spôsobom a iným tempom, než tomu bolo v Európskej únii. Hospodárska, finančná a potravinová kríza poukázala na to, že bez štátnych zásahov by nebolo možné finalizovať eh, európsku integráciu so zabezpečením eh, súdržnosti Prepačte mi, že som sa takto odchylil od tej pôvodnej témy, ale naozaj ma teší, že ste sa pozerali na tému regionálnej integrácie z hľadiska multilateralizmu, že ste sa venovali aj ochrane životného prostredia, klimatickým zmenám, že ste sa venovali aj imigrácii z hľadiska migrantov a tiež ma teší, že sa tam hovorí aj o rozvojových cieľoch milénie. Už som spomínal teda aj tú vodcovskú úlohu Brazílie, pokiaľ uh, ide o, o sociálnu a hospodárskú oblasť, pokiaľ ide o rôzne ukazovatele rozvoja v týchto oblastiach. My sme predložili aj e, ďalšie dva pozmeňovacie návrhy, tie spravodajkyňa neprijala, ale nestiahneme ich. Považujeme sedmičku za veľmi dôležitú, pokiaľ ide o hospodárske vzťahy v rámci strategického partnerstva. Naše hospodárske a obchodné vzťahy musia vychádzať z tých disparit alebo asymetrií, ktoré tu existujú medzi našimi krajinami. Sú tu rozdiely, nehovoríme o porovnateľných regiónoch. A potom je tu ešte návrh číslo 8 z dielne mojej skupiny. Máte pravdu, pani Kopa, že hospodárska kríza sa týka všetkých. Áno, to platí, ale netýka sa všetkých rovnako. Takže ak hovoríme o strategickom partnerstve medzi EÚ a Brazíliou, musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí sú zraniteľnejší, ktorí sú menej chránení, aby títo mali prístup eh, k spôsobom, ako sa z tej krízy vymaniť, ako sa z nej dostať. Ide o medzinárodný finančný sektor, ide o banky, ktoré stáli pri pôvode tejto krízy a to sa vôbec netýka zamestnancov, či už v Európe alebo v Brazílii, teda ten pôvod tej krízy. Ďakujem, pani Gomež má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi tiež, aby som sa poďakovala Márii Elene Kope za jej vynikajúcu správu, ktorú nám predkladá. Je dôležité, aby sa parlament vyjadril, a to pozitívnym spôsobom, aby prišiel s odporúčaniami pre radu, pokiaľ ide o význam strategického partnerstva EÚ s Brazíliou. Brazília je dôležitým partnerom v globalizovanom svete, v súčasnom svete. Prečo? už preto, lebo politické a kultúrne skúsenosti Brazílie vychádzajú zo spolužitia viacerých rás, vychádzajú z rôznorodosti kultúrnych hodnot, z rôznorodosti dejín a tak ďalej. V globalizovanom svete, teda v našom dnešnom svete, sú práve takéto skúsenosti veľmi dôležité. Ako portugalská socialistka som presvedčená, že Európa má toho mnoho spoločného so súčasnou Brazíliou. Myslím si, že môžeme naozaj veľa získať z strategického dialogu, z konzultácií s Brazíliou, v rámci OSN a ďalších multilaterálnych organizácií. Takže takto dosiahneme ten synergický efekt. Súhlasím s väčšinou tých pozorňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Mám pocit, že námietky, ktoré tu ozneli z úst pana Janeza na adresu stanoviska správodajkyne k medzinárodnému terorizmu a obchodovaniu s drogami. Myslím, že tieto veci už sú zahrnuté v jednotke a v l -ku. To znamená, že pokiaľ ide o podstatu vety, pán Janec a pani Kopa sú rovnakého názoru. Pán Janec predložil ďalší pozmeňovací návrh. Ide o dvojku. Tá sa týka zapojenia Brazílie do programu ITER. Keď som prvýkrát e, videla tento pozmeňovací návrh, mala som určité obavy, určité pochybnosti a skôr som bola toho istého názoru ako spravodajkyňa, ale venovala som sa tomu hlbšie a prišla som k presvedčeniu, že pán Janez má pravdu, že pokiaľ ide o tento projekt, ITER teda, alebo ITER, tam spolupracujú Rusko, India, Japonsko, USA a ďalšie krajiny už sa tam zapájajú. Takže tu nehovoríme o výskume, ktorý by sa týkal jadrovej fúzie, kde by išlo o produkciu jadrových zbraní. Ide tu o takú jadrovú fúziu, ktorá je dôležitá na produkciu lacnejšej a čistejšej energie. Teda také, ktorá je lepšia než tá porukovaná v bežných jadrových elektrárniach. Takže myslím, že naozaj má zmysel uh, aby Brazília mohla byť zapojená do tohto projektu. A iste mnohí ľudia majú obavy, pokiaľ ide o nešírenie jadrových zbraní. Čiže nechceme dávať Brazílii, Indii ani e, nikomu inému, žiadnym iným e, vedcom možnosti rozvíjať jadrovú energiu pre vojenské účely. Takže ak máte nejaké obavy v tejto súvislosti, je len jasné, že je potrebné zapojiť Brazíliu do tohto projektu, pretože ide o partnerstvo ktoré podľa mňa bude veľmi prínosné k nešíreniu jadrových zbraní. Ďakujem. Pán Rolfsing, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Môžem hovoriť po dánsky? Dobre. Ďakujem. Budem teda hovoriť po dánsky. Som veľkým prívržencom projektu ITRA a medzi EU a Japonskom. Pôvodne bolo veľa konfliktov v súvislosti s e, umiestnením. E, dvakrát 10 miliónov navrhovali, e, teda alebo 2 miliardy eur. Navrhovali Japonci, aby sa to umiestnilo v Japonsku, ale vo Francúzsku a Španielsku sa nakoniec teda zrealizoval tento projekt. Tento vývoj bude podnecovať vznik toho priemyslu, ktorý bude e, vlastne e, spolu vytvárať nové zdroje energií a umožní krajinám rozvoj ich e, priemyslu, keď e, chceme e, sa zúčastniť nejakého projektu, tak sa to nedeje zadarmo, má to svoju cenu, treba zaplatiť určitú sumu, ktorú treba vyrokovať. Účasť je veľkým prínosom pre tých, ktorí E, sa môžu zúčastniť takéhoto e, projektu, ktorí chcú spolu vytvárať energiu v budúcnosti a zároveň to znamená aj, že treba e, sa nejako finančne podielať na tomto projekte. Treba tento projekt zrealizovať. Je veľa múdrych hlav, ktoré môžu tento projekt posunúť ďalej. Komercializácia je samozrejme v budúcnosti, ale mali by sme sa snažiť čo najviac Eh, podporovať tento projekt. Ďakujem, pán Rosing. A teraz eh, poprosím spravodajkyňu, aby zhrnula diskusiu, aby sa vyjadrila k tým príspevkom, ktoré zazneli. Ďakujem za eh, tie rôzne podnety. A pokiaľ ide o pána Janesa, v súvislosti s Mm, pozmeňovacím návrhom 10. Ako Anna Gomez povedala, je tu celý ocek v mojej správe, ktorý hovorí o medzinárodnom terorizme, obchodovaní s drogami a organizovaným zločinom, ako aj obchodovaním s ľudskými bytostiami aj e, s bráňmi. Takže toto, e, tento mm, no, pozmeňovací návrh opakuje už to, čo som povedala ja v mojej správe. Ehm, potom k ďalším pripomienkam ďakujem za ne. Áno, je pravdou, že ekonomická kríza možno ovplyvňuje ehm, viac negatívne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ale táto diskusia naozaj, má naozaj e, rozmanité aspekty a nechcem, aby sme tu spomínali e, iba určité aspekty e, alebo určité dopady krízy. Takže aké je zmyšľanie za tým, čo som povedala? Pokiaľ ide o projekt ITRA, veľa kolegov sa k nemu vyjadrilo. Ako som už povedala úvodom, tu ide o strategickú, e, e, strategický postup EÚ. Pán e, Majer chce, aby som odkazovala na určité veci v určitom odseku, ale tento odsek je veľmi všeobecný, ktorý hovorí o potrebe vyvinúť zdroje energie, ktoré by e, nemali vysoké emisie CO2. Takisto sa tu hovorí o potrebe zvyšovania obnoviteľných zdrojov energií. Takže je to všeobecný odsek o energii. A z tohto dôvodu mám pocit, že keby sme spomínali e, konkrétne projekty ako ITRE, bez toho, aby sme spomenuli iné konkrétne projekty v iných oblastiach, to by bolo jednostranné. Naozaj e, by to nebolo vyvážené a nebolo by správne takéto niečo robiť. Keby sme tu odkázali ITRE a neodkázali na nikde inde, nebolo by to správne. Preto sa chcem pridržať môjho doterajšieho prístupu. Opäť ďakujem všetkým za ich pripomienky. A chcela by som tiež poďakovať Európskej komisii a sekretariátu za vynikajúcu spoluprácu e, pri vypracovávaní správy. Ďakujem ešte raz. Ďakujem, pani Kopa. A dovolte mi, aby som pripomenul, že hlasovať sa bude zajtra popoludní. A teraz e, si dáme krátku prestávku, pretože čakáme na príchod e, prezidenta Tadžikistanu. Takže máme teraz krátke prerušenie, niekoľko minútové a potom e, opäť začneme s našou prácou. No, hammer. Uh, dear colleagues, uh... Bez kladivka, vážení kolegovia, dovolte, aby som privítal nášho hostia. Je ním prezident Tadžikistánu pán Rahmon. Je to jeho vôbec prvá návšteva v Bruseli. A sú tu aj členové jeho delegácia, hlavne pán Zárifi, minister zahraničných vecí a pán ambasádor Zatinov, takže ďakujem za to, že ste prišli a vítajte ešte raz. You have come with a very substantial máte naozaj početnú delegáciu, pán prezident. A je tu aj pán eh, Robert Houston, eh, šéf eh, delegácie EU Kazachstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tadžikistan. Ste na štátnej návšteve Belgická, pán prezident. Stretnete sa s Van Rompim, premiérom Belgická, ale aj s pánom Solanom, Barosom, pani komisárkou Waldnerovou a pánom eh, generálnym tajomníkom NATO eh, a predsedom Európskej investičnej banky. My venujeme veľkú pozornosť vašim krajinám a samozrejme zameriame sa aj na vašu krajinu Tadžikistan. Je to akási križovatka medzi Európou a Áziou. Je to aj dôležitý historický tranzitný bod medzi týmito dvoma svetadielmi eh, nedávnej stratégii pre strednú eh, Áziu. Sme sa venovali aj v správe pána Özdemira. Eh, z našej parlamentnej rozpravy vyplýva, že venujeme veľkú pozornosť stabilite a bezpečnosti, aj ľudským právam, aj právnemu štátu tejto časti Ázii, pretože e, E, tu dochádza k veľkým vývojom a výzvam. Je to oblasť, ktorá je blízko Afganistanu. E, taktiež je tu priamy a nepriamy dopad na Európsku úniu a mať to pre nás aj veľký význam. A dohoda o partnerstve e, v roku 2004 bola podpísaná a teraz ju ratifikujú členské krajiny EU, Tadžikistan. Grécko ešte stále musí ratifikovať túto dohodu Tadžikistan už túto dohodu ratifikoval. Európsky parlament a pán Peterle, spravodajca, e, s, e, vidí ratifikáciu v blízkej budúcnosti. A tešíme sa na to, ako nám vy opíšete vývoj v tejto oblasti Ázie. Takže ešte raz, pán prezident, ďakujem a máte slovo. Nech sa páči. Muhtaram Janobi Reis Vavekilan, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni. V úvode by som chcel vyjadriť spokojnosť s posilnením a vývojom vzťahov medzi Tadžikistanom a Európskou úniou v rôznych oblastiach. Hlavne v posledných rokoch tento proces bol veľmi aktívny, dosiahli sme novú úroveň. Myslím, že táto návšteva poskytne nový stimul a posunie vpred naše vzťahy v oblasti politickej, bezpečnostnej, humanitárnej a tak ďalej a posilní aj spoluprácu na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Treba povedať, že veľmi silné medziparlamentné vzťahy začali v roku 2004 medzi EÚ a Tadžikistanom. Počas tohto obdobia sa zorganizovali tri schôdze. Hovorili sme o spolupráci v oblastiach ako medziparlamentná demokratizácia spoločnosti, obchodovanie, ľudské práva, energetická bezpečnosť, boj proti medzinárodnému terorizmu, obchodovanie s drogami, pašovanie zbraní a korupcia. Okrem toho si myslíme, že Mm, všetky možnosti a všetok potenciál pre medziparlamentnú spoluprácu ešte neboli využité. Európska, e, pardon, Európsky parlament môže poskytnúť väčšiu podporu mm, parlamentným činnostiam v Tadžikistane, môže sa podeliť, podeliť o bohaté skúsenosti a teda môže prispieť aj k rozvoju súdnictva a zlepšeniu ľudskoprávnej situácie. Potrebujeme podporu Európskeho parlamentu na e, rozvoj našich hospodárskych vzťahov. Všimli sme si, že minulý rok e, bilaterálne obchodovanie medzi Tadžikistanom a EÚ predstavoval 20 eh, vonkajšieho obchodu eh, Tadžikistanu. Vzťahy sa vo všeobecnosti rozvíjajú, hlavne v posledných piatich rokoch objem eh, vonkajšieho obchodu sa strojnásobil, avšak dnes sa musíme pozrieť na celkovú finančnú krízu a na negatívny dopad na, na náš objem obchodu. Zníženie príjmov z vývozu súvisí s dnešným predajom hliníka a bavlny. To sú naše hlavné vývozné výrobky. Takže situácia sa naďalej zhoršuje. Je preto potrebné spoločne a rýchlo zareagovať na túto negatívnu, na tento negatívny dopad krízy. Jeden zo spôsobov, ako zvýšiť európske investície v Tadžikistane, ktoré sú zatiaľ dosť nízke, by mohli byť nasledovné. Máme veľké e, e, ropné zdroje a v súčasnosti sa využíva iba 5 93 e, plochy Tadžikistanu tvoria pohoria. E, je tu, nemáme vôbec žiadnu um, úrodnú pôdu, veľmi málo zavlažovacích zariadení. Ak sa pozrieme na situáciu napríklad s plynom, tak sa to mení. Takže musíme využiť tento potenciál na zlepšenie celkovej hospodárskej situácie. Máme vodnú elektrárnu, ktorá bola vybudovaná ešte počas Sovietskeho zväzu a počas štúdií táto hydroelektráreň by mohla vyriešiť otázku nedostatku elektriny v celej tejto, pardon, vodnej Takže musíme sa zaoberať aj otázkou klimatických zmien, napríklad katastrofálna situácia Aralského jazera a tu sa situácia naďalej zhoršuje. Preto je potrebné, aby susedné krajiny sa účas, zúčastňovali aktívne na rýchlej implementácii tohto projektu. Ľutujeme však, že zatiaľ tomu tak nie je. A ešte politická situácia alebo politická chamtivosť zohráva taktiež úlohu a na to musíme taktiež myslieť. V takýchto okolnostiach spolupráca s EÚ a pomoc EÚ je kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o hospodársky pokrok Tadžikistanu. Počas 17 rokov našej nezávislosti Európska únia prosím som TASI sú investovala 550 miliónov eur. Sú to rôzne nástroje na mikrofinančnú pomoc, humanitárna pomoc, cezhraničné programy a taktiež rozvoj e, spolupráce, čo si veľmi silne ciníme. Ale Teraz by sme mali myslieť aj na bezpečnosť a udržateľný rozvoj. Prechádza to aj stratégiou EÚ pre Centrálnu Áziu. Európa musí mať dôveryhodného partnera alebo partnerov v Centrálnej Ázii. My celý, čelíme globálnym hrôz, eh, výzvam a hrozbám. A ak sa im chceme postaviť, tak potom by sme sa mali zamerať hlavne na naše hranice, čiže EÚ musí poskytnúť viac, 10 krát viac finančných zdrojov. Ak chceme bojovať proti medzinárodnému terorizmu a politickému extrémizmu, cezhraničnému ehm, organizovanému zločinu, tak treba posilniť e, prostriedky venované týmto oblastiam. A túto predpokladá aj hospodárske oživenie v Afganistane. Pokiaľ ide o bezpečnostnú spoluprácu s Európskou úniou, tu by som sa chcel vyjadriť pokiaľ ide o posilnenie e, hraničných dohľadných programov. EU minula viac ako 7,3 milióna eur v Tadžikistane, 20 v rámci tohto programu. My sme za to samozrejme vďační Európskej únie, ale myslíme si, že to nie je v súlade so skutočnosťou a s našimi potrebami. A mali by sme sa zamyslieť aj na to, že Tadžikistan v tejto časti Ázii má najdlhšiu hranicu s Afganistanom a tvorí ju hlavne e, sieť pohory. Máme skoro 1500 kilometrov hraníc s Afganistanom a treba povedať, že počas posledných desiatich rokov podľa údajov OSN, e, Tadžikistan je na prvých miestach, pokiaľ ide o boj proti e, pašovaniu drog. A myslím si, že toto by malo byť e, zohľadnené aj v ďalších programoch na e, riadenie hraníc. Vážení poslanci, súčasný problém Tadžikistanu je aj rozvoj vzdelávacieho systému. A nie pochyb o tom, že iba tie krajiny môžu dúfať v rozvoj, ak budú e, investovať do vzdelávania, školiť novú generáciu. A my sme radi, že e, mladá generácia sa približuje európskym vzdelávacím štandardom. Tu by sme si taktiež mohli vymeniať skúsenosti, posilniť priateľstva a samozrejme vymeniať si aj skúsenosti s národnými hodnotami a tradíciami. A dúfame, že posilníme aj e, program Erasmus Mundus, Nejakým spôsobom však zatiaľ tento program nezohľadňuje úplne požiadavky Tadžikistánu. My by sme uvítali, uvítali aj viac e, programov, ktoré by umožnili privítať mladých Tadžikov na európskych univerzitách. Taktiež máme Európsky inštitút pre slobodu. Je otvorený nielen našim študentom, ale aj e, študentom z Afganistánu a z iných e, krajín Centrálnej Ázie. Dámy a páni, e, rozvoj medziparlamentných vzťahov medzi Tadžikistanom a Európskou úniou, to je dôležitý krok. A má to ďalej posilniť spoluprácu a rešpekt ľudských práv a hodnot. Európsky parlament, som si istý, nám pomôže dosiahnuť tento jedinečný cieľ. A chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť. Ďakujem, pán prezident, za načetnutie tých rôznych možností kde treba alebo sa dajú rozšíriť a prehlbiť vzťahy medzi EÚ a Tadžikistanom. Dovolte mi, aby som zdôraznil, že toto nie je iba stretnutie výboru pre, pre, pre zahraničné záležitosti, ale e, sú tu aj členovia delegácií, ktorí sa zaoberajú krajinami Strednej Ázie, a zaoberajú sa otázkami, ktoré ste sami načrtli a je to delegácia pre všetky krajiny e, ako Tadžikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, e, Turkmensko, Mongol, Mongolsko. A e, tuto, tomuto výboru predseda náš kolega, pani Junkevičené, teda kolegyňa, ktorá predseda tomuto výboru a chcel by som jej týmto udeliť slovo. Nech sa páči, pani Junkevičené. ďakujem, pán prezident, vaša excelencia, Pán predseda, e, vítam vás e, v Európskom parlamente a je pre mňa veľkou cťou, že vás tu môžem privítať ako predsednička medziparlamentnej delegácie. Už e, sme vytvorili veľmi dobré vzťahy s vašimi poslancami v parlamente. Už sme sa viackrát stretli, aj spoločne diskutovali. Naše diskusie boli naozaj veľmi zaujímavé a prínosné pre obe strany. Chcela by som iba povedať, že mi je ľúto, že partnerské dohoda o partnerstve a kooperácii ešte nebola ratifikovaná jednou zo stran, My ako poslanci by sme sa mali venovať tejto téme a mali by sme skutočne sa zasadiť za finalizáciu tejto formality, ktorá E, by nám e, teda mohla umožniť naozaj plne využiť e, tento nástroj, ktorý je prínosom pre obe strany. V oktobri minulého roku, teda vlastne roku 2007, sme sa stretli v Štrasburgu, kde sme privítali poslancov z Dušanbe a tento rok v apríli Plánujeme cestu do Dušanbe, kde by vycestovali teda poslanci Európskeho parlamentu. Na túto cestu sa veľmi teším. Chcela by som ešte spomenúť veľmi dôležitý bod vašej návštevy, e, vaša excelencia, pán prezident, tu v Európe. Navštívili ste už e, Lotyšsko, jedno z európskych krajín. E, Stručne som mala možnosť s vami diskutovať, keď ste prišli do Európskeho parlamentu a viem, že navštívite ďalšie dva pobaltské štáty, e, Estonsko a Litovsko. Litva teda je to aj krajina, z ktorej pochádzam. Stručne sme uh, už uh, sa rozprávali o, tom, e, o tej téme, ktorá by mohla byť e, obzvlášť prínosná e, na diskusiách v týchto krajinách. Myslím si, že máme určité spoločné skúsenosti, e, môžeme diskutovať o našom procese e, e, demokratizácie, môžeme diskutovať o našich spoločných hodnotách, ktoré sú už veľmi dobre známe v Európskej únii. A myslím si, že teda počas návštevy v týchto krajinách budete mať dobrú príležitosť diskutovať o týchto otázkach. Chcela by som sa venovať jednému komentáru a jednej otázke, ktorú som už e, nadniesla v mojom rozhovore s jeho excelenciou pánom prezidentom Tadžikistan a e, jeho excelencia, samotný pán prezident má pravdepodobne e, najvyššiu pôrodnosť v celom regióne Strednej Ázie Takže možno e, na vašej návšteve v Litve e, by ste, pán prezident, mohli e, porozprávať niečo o vašich skúsenostiach s touto otázkou, pretože v mojej krajine je situácia presne opačná. Obyvateľstvo v mojej krajine starne. A možno by som ešte chcela poprosiť pána eh, prezidenta, aby vyjadril svoje názory na to, aké je jeho pocit do spolupráci s Európskou úniou ako celkom a možno aj s eh, pobaltskými krajinami celkom konkrétne. Myslím si, že, eh, a vy ste to už spomenul, pán prezident, Európania by mohli e, pomôcť e, zlepšovať e, školský systém v Tadžikistane, umožňovať mladým študentom v Tadžikistane štúdium v EÚ, podporovať výmeny. To by mohlo byť veľmi dôležité Európska únia na roky 2007 až 2013 si vyhradila 750 miliónov eur e, za účelom pomoci e, krajinám Strednej Ázie. Ja si myslím, že takýto typ programov v oblasti vzdelávania a školstva majú naozaj budúcnosť, majú dôležitú úlohu pre budúcnosť a rozvoj demokracie v týchto krajinách. A ide o program, e, ktorý má pomôcť mladým spoločnosťam, ako je Tadžikistan Vítam vás teda opäť, e, pán e, prezident v Európskej únii. Dúfam, že vaše stretnutia v Európskom parlamente budú pre vás užitočné. A e, ďakujem ešte raz za to, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem pani Junkevičene, pani Andriukene. Ďakujem, pán predseda, pán prezident Eh, chcela by som vám eh, zablahoželať pre príležitosti vašej prvej návštevy v Európskom eh, parlamente. Mám pre vás dve otázky. Poprvé, spomínali ste energetickú bezpečnosť. Tá je na najvrchnejších miestach eh, agendy EÚ vidíte, ako vidíte tieto konkrétne projekty, ako by Tačikistan mohol prispieť k energetickej bezpečnosti Európskej únie. A moja druhá otázka, pán prezident, sa týka Afganistanu. Hovorili ste tiež o Afganistane. Eh, prosím, ako vy vidíte o eh, podpore a pomoci Európskej únie tejto krajine? Teda ide o pomoc EÚ a jej členských štátov. Ďakujem. Thank you, uh, Ms. Paleckis. Pán Paleckis. Ďakujem pekne, pán predseda, pán prezident. historique, les Thank you, thank you, Mr. President, for you. Ďakujem, eh, pán eh, prezident, za váš prejav a za vašu ochotu eh, posilňovať vzťahy medzi vašou krajinou a Európskou úniou. Chcel by som sa vás spýtať na regionálnu spoluprácu. Ako vieme, je to dôležitý nástroj pre posilňovanie bezpečnosti aj ekonomických vzťahov. Aké sú úspechy regionálnej spolupráce so susedmi Tadžikistanu. A takisto by som sa chcel uh, spýtať, aké sú vzťahy medzi Tadžikistanom s takými krajinami ako Rusko a Čína. Ďakujem. Thank you. Uh, Mr. President, you have the floor. Ďakujem, pán prezident, máte slovo. V prvom rade chcel by som e, sa vám všetkým poďakovať. Hlavným cieľom a účelom e, tejto návštevy Európskej únie a e, pobalských krajín ide tu teda o prvú oficiálnu návštevu e, prezidenta Tadžikistanu v týchto krajinách je e, posilniť kooperáciu a e, vzťahy medzi e, našimi krajinami. Naozaj máme hlboký záujem prehlbiť vzťahy medzi na, našimi krajinami. Máme veľmi dobrú spoluprácu, ale treba zohľadniť aj e, okolnosti dnešného sveta a e, z toho vyplýva, že je potrebné zintenzívniť e, a prehlbiť naše vzťahy a posilniť aj právny základ našej spolupráce, aby sme uľahčili aj vzťahy medzi obyvateľmi našich krajín. Máme veľmi dobré vzťahy s Európskou úniou, s Európskym parlamentom. Na, tieto vzťahy sú na veľmi vysokej úrovni. A želáme si, aby sa táto spolupráca ešte eh, prehlbovala. Prečo? Pretože E, si uvedomujeme, aká je situácia e, v dnešnom svete. A ako som už povedal e, v mojom úvodnom prejave, Tadžikistan sa nachádza v, v geograficky veľmi dôležitej oblasti. Máme najdlhšiu hranicu 1450 kilometrov s Afganistanom. Všetci dobre poznáme e, situáciu v Afganistane a počas tých 18-19 rokov, po tom, čo sa rozpadol Sovietský zväz, Tačikistan e, zohrával ústrednú e, úlohu v oblasti zachovania bezpečnosti na tejto hranice medzi Tadžikistanom a Afganistanom a zohrával určitú Um, úlohu um, nárazníka, uh, aj pokiaľ ide o um, obchodovanie s drogami, zbraniami a podobne. Teraz sme svedkami e, e, ničivých vplyvov občianskej e, vojny, ktoré stoja za desiatky miliard dolárov a tak Tadži, obyvateľia Tadžikistanu hovoria, že ak horí dom vášho suseda a vy mu nepomôžete, tieto plamene Eh, zasiahnu aj váš dom. Tadžikistan takisto eh, trpel eh, hrozbou a teda negatívnymi dopadmi vojny a teroristických činov v Afganistane. Máme naozaj zlé skúsenosti s terorizmom, pretože naozaj poznáme na vlastnej koži ich negatívny vplyv. Na konci 90. E, rokov som sa e, zasadzoval za vytvorenie bezpečnostného pásma na hranici medzi Tadžikistanom a Afganistanom. Ale e, odpoveď na tento môj návrh bola vo forme jednej vety Pán prezident, to je iba váš problém a problém vášho regiónu. My máme dosť vlastných problémov. Takže situácia vo svete dnes ukazuje, že je potrebné zjednotiť naše e, úsilie a zasadiť sa za e, mier v regióne. My sme e, členom v koalícii, ktorá bojuje proti e, terorizmu od jej vytvorenia. A ja dúfam, že Európska únia bude môcť do značnej miery pomôcť bojovať proti terorizmu, obchodovaniu s drogami a zbraniami. V tomto boji zohráva naša krajina veľmi dôležitú úlohu, aj pokiaľ ide o riešenie problémov Afganistanu. A pokiaľ ide o riešenie pro problémov Afganistanu, chcel by som ešte poznamenať, že jediný spôsob, ako riešiť afgánskú otázku, je mierové e, rokovanie. Toto e, sú e, hlavné účely mojich návštev v Európskej únii a konkrétne v pobaltských republikách. Ďalšou otázkou e, je rozvoj spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania. Ako som navrhol predtým, Tadžikistan má veľký záujem, víta otvorenie Európskeho inštitútu pre e, slobodu ktorý umožní nielen e, študentom, študentom z Tadžikistanu, ale aj z iných krajín Strednej e, Ázie, aj z Afganistanu e, vzdelať sa na vysokom medzinárodnom štandarde. Bol by to naozaj veľký príspevok Európskej únie. A pokiaľ ide o e, občianskú vojnu e, v Tadžikistane. V 97. sa e, skončila podpisom zmluvy národného zmieru a podarilo sa nám vtedy s opozíciou docieliť mnoho pozitívnych bodov a dnes je 10 krát viac e, e, študentov v Tadžikistane dnes než počas e, sovietskej éry. V Tadžikistane je veľmi veľa škôl vyššieho vzdelávania a práve z tohto dôvodu sme vytvorili prezidentský fond, ktorý má obzvlášť podporovať talentovaných študentov. a má im pomáhať školiť sa, vzdelávať sa predovšetkým v oblastiach, ktoré e, sú e, dôležité pre Tadžikistán. Pokiaľ ide o záujem e, Tadžikistanu posilniť vzájomné vzťahy s Európskou úniou, Myslím si, že niektorí e, Európania možno nevedia, kde presne leží Tadžikistán ale e, bavlna, e, zlato a hliník z Tadžikistanu sú do veľkej, dovážan, do, do veľkej miery dovážané do Európy, do Európskej únie. Nás e, zaujíma e, vývoj e, technológií, zvyšovanie úrovne technológií a máme teraz záujem o pomoc v tomto zmysle zo strany EÚ. Spoločne si myslím, že je dobrá aj medzinárodná finančná spolupráca v tejto oblasti. Máme projekty v tejto oblasti, jedným z najväčších sa týka 55 eh, tón. Ide teda o eh, cenné eh, drahokami Chceme teda Európska únia má naozaj e, vysokú technologickú úroveň, my máme veľké nerastné bohatstvo a keď e, spojíme e, obe tieto veci, tak naozaj sa nám podarí dosiahnuť naše spoločné ciele. Vłączyć do słów pańskiego przywitania tutaj w Predseda, ak dovolíte, tiež by som chcel privítať pána prezidenta v našom Európskom parlamente. Stredná Ázia je dôležitým partnerom pre Európsku úniu. Potrebujeme nové modely spolupráce. Dovolte mi vrátiť sa k vášmu úvodnému prejavu. Povedali ste, že spomedzi krajín Strednej Ázie že v týchto krajinách sa prejavuje určitá politická chamtivosť, ak som to teda správne pochopil z tlmočenia. A mňa by táto téma zaujímala. Mohli by ste o tom povedať viac, o tejto politickej chamtivosti, ktorá sa prejavuje vo vašom regióne? Pán poslanec by rád zopakoval otázku po anglicky, ak je to potrebné. اما درباره همکاری های منطقوی در منطقه پرابلم ها زیادن Ďakujem. Dovolte mi vyjadriť sa k regionálnej spolupráci. Tam ešte je mnoho problémov v regióne, pretože... Перевода нету? Есть, да? Takže ešte raz sa chcem vyjadriť k regionálnej spolupráci v regióne Máme mnoho problémov, ktoré je ešte potrebné vyriešiť. Prioritou číslo jedna v našom regióne je využívanie vodných zdrojov na produkciu energie. Pretože asi 60 vodných tokov v Ázii Strednej Ázii má svoj pôvod práve v našej krajine, v Tadžikistane. Ale Tadžikistan využíva asi iba 5 týchto zdrojov. 55 teda tých zvyšných využívajú naše susedské krajiny. Ja už som hovoril, že Tadžikistan je hornatá krajina, 93% našej krajiny je hornatých, nemáme dostatok polnohospodárskej ornej pôdy a pevne veríme, že tieto problémy sa nám podarí čo možno najskôr vyriešiť. A pritom samozrejme potrebujeme podporu a pomoc Európskej únie, jej inštitúcií, Samozrejme, skôr je potrebná štúdia realizovateľnosti projektov, ktoré sa týkajú práve využívania vodnej energie v našom regióne. Mr. Zalesky, please. Pán Zalesky. President, I'm here. I speak in Polish if... Ďakujem, pán predseda. Máme tlmočenie z polštiny, takže budem hovoriť po polsky. Ďakujem pekne. Pán prezident, vy ste reagovali na otázku môjho kolegu a pritom ste zmienili vzdelávanie. To zase zaujíma mňa. Keď e, sa zamyslíme nad budúcnosťou, keď sa pozrieme na situáciu u vás, vašu mladú populáciu, tak e, si uvedomíme, že vzdelávanie je veľmi nákladný proces plody ktorého je možné zbierať až neskôr. Na mňa by zaujímalo, ako si predstavujete spoluprácu medzi EÚ a Tadžikistanom. Čo má robiť EÚ, to nám je jasné, ale ako budete reagovať vy v Tadžikistane, čo poskytnete vy nám? Napríklad príjmete výskumníkov z Európskej únie, aby prišli do vašej krajiny. Napríklad v oblasti vodného, vodných elektrární, v prípade takýchto projektov? Alebo sú tu ešte nejaké ďalšie projekty, ktoré by mohli prebiehať vo vašej krajine. Takže mňa by zaujímalo, či uh, ste ochotní prijať našich výskumníkov. Ja si myslím, že by to bol veľmi dobrý prvý krok pri posilňovaní vzťahov medzi našimi krajinami. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pán prezident.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 s európskymi partnermi v oblasti univerzitného vzdelávania. My naozaj veľmi intenzívne pracujeme na príprave takýchto dohôd. Myslím si, že naozaj máme dobrý potenciál na prijatie študentov z iných krajín. Máme tu študentov z 24 krajín, ktorí už teraz študujú v Tadžikistane na našich univerzitách. A myslím si, že je potrebné zaviesť moderné mechanizmy výuky v oblasti financovania, v oblasti mikro- a makroekonómie, Takže naozaj aktívne pracujeme práve na zlepšení mechanizmu vo vzdelávacom systéme. Takže veľmi radi uvítame predstaviteľov európskych krajín, občanov európskych krajín, v Tadžikistane víza bez problémov dostanete v Dušambe pri viazde do krajiny. Ďakujem, pán predseda. Neviem presne, aké otázky už odzneli, keďže som musela na chvíľu odísť. Najskôr chcem povedať, že v mene mojej skupiny vás chcem privítať v Európskom parlamente a povedať, že mnohí z nás vlastne objavujú vašu krajinu, ktorú ešte príliš nepoznáme. Vy ste hovorili o dvoch bodoch. Ste susedom Afganistanu a preto nás veľmi zaujímajú. Vy ste povedali, že ste veľmi aktívni eh, v rámci boja proti pašovaniu drog. A taktiež ste povedali, že vaše partnerstvo s Európou e, sa taktiež sústreduje na boj proti pašovaniu zbraní. Mám jednu velice jednoduchú otázku. Mohli by ste nám trochu vysvetliť e,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 единственная страна, которая располагает свои войска, это Франция. Уже с 2004 Takže chápem, že vy Tadžikistán veľmi dobre nepoznáte. Je to jediná krajina, kde sú prítomné francúzske jednotky. Veľmi aktívne spolupracujeme s Francúzskom.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 pokiaľ ide o ich prítomnosť na letisku v Dušambe, ja som okamžite udelil povolenie, takéto povolenie pre francúzske jednotky, pretože naozaj máme záujem o mier v regióne. Do roku 1996 Tadžikistan neriešil problémy pašovania drog. Až od roku 1997 sa používa Tadžikistan ako krajina tranzitu pri nelegálnom pašovaní drog. V roku 1997 sme vyrokovali v spolupráci s OSN Zadierž- pokiaľ ide napríklad o zrušenie výrobných labori- laboratórií, zadržiavame 50-60 tisíc, pardon, 50-60 tón ročne. A spýtajme sa, aké množstvo heroínu zadržíte vy v Európe a aké e, prostriedky sú vynaložené na boj proti e, pašovaniu drog v Európe. Myslím si, že naozaj aj vy musíte e, bojovať proti prašovaniu u nás a zabraniť tým, aby sa dostali drogy do Európy. Takže naša krajina je naozaj nejakým nárazníkovým pásmom medzi Európou a Afganistanom a treba sa pozrieť na korene zla a zlo e, má korene v Afganistane a bohužiaľ dnes e, medzinárodné spoločenstvo nemá jednotný názor na drogy a boj proti pestovaniu výrobe droga v Afganistane. Všetci pracujú na svojej strane, vynakladajú tisícky e, e, dolárov, ale nič to nemení. Od e, boja proti terorizmu v Afganistane sa výroba drog zoštvornásobila v Afganistane. My za to nemôžeme, my sme iba tranzitnou krajinou, my v Tadžikistane nejaké drogy nepoužívame. Všetky tieto drogy sú určené EÚ a Rusku. Takže samozrejme, treba bojovať proti tomuto problému, ale korene nie sú v našej krajine, korene sú v Afganistane. Madame de Kizer, encore. Pani de Kizer, ešte raz. Dovolte, aby som vám povedala, že nie som belgičanka, ale francúzska. Pardon, nie som francúzska, ale belgičanka. Euh, Tanok. Uh, thank you, Chairman. I'm British, not American, just for the record. Pán Tenok, uh, ja som Bridan, nie Američan, len pre poriadok. Som Polo, Ír. Kyrgyzstan pre desiatimi mesiacmi dňami uh, zatvoril USA základňu na svojom území. Um, Vnímate to ako znepokojivý vývoj pre váš región vzhľadom na e, misiu ISAF v Afganistane, kde je e, veľká tadžická menšina. E, vy ste hovorili, že v 90. rokoch tam bola veľká občianská vojna medzi moslimami a svetskými silami. Mňa naozaj teší a gratulujem vám, že ste túto občianskú vojnu vyriešili, ale ako sa môžeme vy, my tu na západe poučíte z vašich skúseností, ako by sme to mohli využiť napríklad pri riešení e, problémov e, medzi Fatahom a Hamasom v Palestíne. E, z týchto sporov teda potom vystala provokácia Izraela a táto strašná vojna, takže môžeme sa my nejako poučiť z vašich skúseností pokiaľ ide o riešenie takýchto rozporov v muslimskom svete. A potom ešte by ma zaujímalo, ako v ní vnímate e, novú vládu v USA, uh, e, prezidenta Obamu, či sa tomuto podarí zlepšiť vzťahy s Iránom, hlavne pokiaľ je o obohacovanie uránu? Ďakujem, pán Tenok. Ончике ediyor. Ончики дахыл дорат барой фурго и манас, метавонетовни саволро бо президенти. Pokiaľ ide o e, vojenskú základňu, môžete sa spýtať aj pre kyrgyzského Eh, v, v, letecký priestor našej krajiny je, otvorená všetkým koaličným, je otvorený všetkým koaličným eh, jednotkám. A my vyjadrujeme pripravenosť eh, uľahčiť komunikáciu vzdušnú i pozemnú, pokiaľ ide o jednotky, ktoré, ktoré sa tu angažujú, medzinárodné jednotky v Afganistane mám na mysli. Pokiaľ ide o otázku základne Manas, myslím si, že táto otázka sa dá vyriešiť len pri rokovaniach medzi e, vládami Spojených štátov a Kyrgyzstanu. A pokiaľ ide o konflikt v Palestíne, pokiaľ ide o občianskú vojnu v Tadžikistane, my sme uh, uh, utrpeli veľkú tragédiu počas jedného roka rezignovali dvaja prezidenti a jeden premiér a bolo tu výrazné zasahovanie zo strany iných skupín, ako ste povedali, sekulárne a takisto fundamentalistické islamské skupiny, ktoré ktoré e, chceli zmeniť inštitučný rámec krajiny. Nám sa podarilo tento problém prekonať a mali sme množstvo mierových e, rokovaní spolu s, so skupinou zjednotenej tadžickej opozície a v mierových rokovaniach sa angažovali aj, angažoval aj Irán. Rokovania e, na vyriešenie e, e, a mierovej stability v akejkoľvek krajine na svete vždy zložitým problémom je. Treba však dodať, že dôležitým bodom pri dosahovaní tohoto cieľa je sadnúť si za okrúhly stôl a rozbehnúť takýto proces. je samozrejme nemožné popísať všetky, všetky zážitky týkajúce sa e, dosahovania mierového riešenia počas niekoľkých hodín. Všetky informácie môžete získať e, zo strany e, oddelenia mierotvorných akcií Spojených národov Pokiaľ ide o Irán, by som povedal, že kultúrne, historicky a i jazykovo sme veľmi prepojení s touto krajinou a máme mnohé veci spoločné. Ako som už e, bol spomenul, existuje len jediný spôsob, ako možno e, e, riešiť problém, to znamená spojené, problémy spojené so vzťahmi medzi Spojenými štátmi a Iránom a to je len mierové, mierová cesta, mierové rokovanie za okrúhlým stolom, e, kde sa úprimne, otvorene diskutujú všetky otázky a problémy medzi týmito krajinami sa riešia. Neexistuje vojenská cesta, ktorou by takýto problém bolo možné byť riešiť. Všade platí to isté, platí to takisto pre Afganistan a Irak. E, veľké, veľké bremeno v prípade vojnového riešenia znáša predovšetkým e, civilné obyvateľstvo. Irančania vyjadrili plnú pripravenosť začať rokovací proces e, mierovou cestou s novou americkou vládou. treba sa e, vyhnúť e, e, dvojitým politickým štandardom. Takže ak dnes Irán ide cestou mier, mierového jadrového programu, tak im ho ponechajme, doprajme v rámci politiky, ktorá bude zahraňať úzku spoluprácu s medzinárodnými odborníkmi a agentúrami. Ja vidím len jediný spôsob vyriešiť túto otázku, teda, ako som povedal, mierové e, rokovania. Uh, Ján má bohatú históriu, e, perský národ. E, som presvedčený o tom, že mierové riešenie, mierové rokovania e, vyriešia problémy a situáciu, ktorá dnes vládne a medzi krajinami, medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ďakujeme. Otázku má pán Rouček. Thank you, chairman pán predseda. Vážený pán prezident, mám dodatočnú otázku k Afganistanu, pretože v Spojených štátoch eh, na pôde to v eh, hlavných mestách západných krajín dochádza eh, k revízii. Čo by ste poradili európskym lídrom, americkej vláde? Akú stratégiu by sme mali zvoliť? Mali by sme zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť, alebo mali by sme použiť viac diplomacie? Mali by sme komunikovať s nejakými frakciami Talibanu. A čo vám hovoria vaše skúsenosti e, s Afganistanom? Čo by sme mali robiť? E, Poprvé, vo všetkých svojich e, stanoviskách, prejavoch, stretnutiach na medzinárodnej scéne prezentujem svoj názor týkajúci sa Afganistanu, pokiaľ ide o blížiace sa politické udalosti v, v Afganistane, ide o prezidentské voľby. Je to veľmi e, zložitý, e, citlivý bod v e, afgánskej situácii a medzinárodné spoločenstvo by malo byť aktívnejšie, malo by sa aktívnejšie zapájať predovšetkým do oblasti prevencie, predchádzania e, nelegálnym e, krokom, e, iniciatívam, nelegálnym skupinám, zoskupeniam, pretože je to veľmi citlivé obdobie a, a afgánska vláda musí naďalej e, udržiavať úzkú spoluprácu so všetkými e, agentúrami, so všetkými sekciami, so všetkými frakciami, pokiaľ ide aj o etnické, e, treba zohľadňovať aj etnické skutočnosti a podľa mňa je tu potrebné spojiť síly a úsilie všetkých vládnych možností a nechceme, nechceme z, e, ďalšiu eskaláciu situácie e, a eskaláciu aktivít Talibánu, pretože to by e, ohrozilo obyvateľstvo celej oblasti Strednej Ázie. A pokiaľ ide o prípravu politických, teda prezidentských volieb v, v Afganistane, my ponúkame plnú, plnú, plnú pomoc a, a chceme napomáhať Afgáncom v ich snahách v boji proti, proti, a, a, pro, proti a, pestovaniu drog, eh, v hľadaní alternatívnych plodín pre poľnohospodárstvo. Chceme eh, eh, vyriešiť problém pašovania drog a medzinárodné spoločenstvo samozrejme tu zohráva dôležitú úlohu a venuje osobitnú pozornosť posilňovaniu bezpečnostných politických zložiek a vojenských zložiek Afganistanu, avšak E, väčšina krajín, ktoré slúbili pomôcť e, Afganistanu pri budovaní jeho funkčnej, bezpečnostnej a politickej infraštruktúry, nedostáli svojim slovám. Typujem. Ste nám povedať e, zo pár slov o budúcich e, alebo terajších vedeckých vzťahov medzi EÚ a vašou krajinou v oblasti tech- e, technológií. My toľko... My... Motanho sa vol e, dodem, Motanho čujem pušni k yukinim. Už pred pár minútami som na túto otázku odpovedal, že samozrejme my podporujeme všetky iniciatívy ktoré smerujú k rozvoju e, špičkových technológií, pretože Tadžikistan v dnešnej dobe potrebuje e, rozvoj e, špičkových technológií, potrebujeme užšiu a efektívnejšiu spoluprácu s členskými krajinami EÚ v tejto oblasti. A ak napríklad ide o projekty jadrných elektrární sú, majú naozaj strategický e, význam. Ak by sme nemali špičkové technológie, nebolo by možné úspešne uskutočniť tieto projekty. A preto potrebujeme tieto vzťahy a ja som navštívil mnohé európske krajiny, predovšetkým Brusel a veľmi ma tešia e, takéto stretnutia a úprimne vás e, vyzývam, aby ste navštívili e, oficiálne či neoficiálne našu krajinu. My sme pripravení, otvorení, e, aby sme vám mohli dať možnosť oboznámiť sa bližšie s našou krajinou, mať možnosť navštíviť treba východ, východnú časť našej krajiny. Большое спасибо. Ďakujem vám. Thank you. Your contribution to our debate. Ďakujeme za uh, váš prínos pre túto rozprávu a veľmi, veľmi užitočnú prezentáciu a takisto poradenstvo, komentáre k problémom politik, politiky. Takže rád by som vám povedal. Že oni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 Finally. Please. So colleagues, let's start with our next item. Začneme s ďalším bodom našeho programu. A je to výmena uh, názorov s pánom profesorom uh, Faustom Pokárom, ktorý je uh, odvolacím sudcom pri uh, uh, Hákskom medzinárodnom tribunále pre, uh, býva, trestnom tribunáli pre bývalú Jugosláviu od februáru RA 2000 e, pracuje e, v tejto inštitúcii, e, naposledy práve ako odvolací sudca. Je tiež sudcom odvolacieho súdu pre, pre zločiny Rwande a od novembru RA 2005 až do minulého roka bol v tejto funkcii. Pán profesor, vítajte v našom výbore. Máte slovo na vaše úvodné slova, máte asi 15 minút a potom nasledujú otázky a odpovede. Ďakujem. Mr. Chairman. Vážený pán predseda, dámy a páni, Chcem vám poďakovať za pozvanie na toto stretnutie. Ako viete, od e, novembra už nie som predsedom súdneho tribu- tribunálu pre bývalú Jugosláviu. E, sudca Patrick Robinson bol e, zvolený za predsedu. Bol by, býval prišiel sám, bohužiaľ však ešte predseda práve sú, súdnemu procesu, ktorý si vyžaduje denné vypočutia. E, v budúcnosti však rád príde e, do vášho výboru, keď mu jeho povinnosti toto umožňuje. Dnes vám budem hovoriť z pozície e, odvolacieho sudcu tribunálu na základe poverenia nášho predsedu a veľmi som vďačný za túto možnosť zúčastniť sa zasadnutia tohto váženého fóra a predložiť vám niekoľko myšlienok týkajúcich sa e, nášho tribunálu. Najprv by som vám rád poskytol niekoľko údajov, čísiel týkajúcich sa desaťročia existencie tribunálu od jeho vytvorenia v roku 1993. E, odvtedy sme e, obžalovali 827 160 osob a len dve osoby zostali na slobode. E, prebieha 116 e, konaní proti, e, proti 116 osobám. Zostávajú aktívne prípady týkajúce sa 45 osôb, vrátane niektorých odvolacej fáze konania. Ako som už viackrát povedal zo svojej pozície predsedu tribunálu, náš súdny dvor mal za cieľ prispieť e, k znovu nastoleniu mieru e, v regióne. Mali sme byť jedným z pilierov na e, znovu nastolenie zmierenia, vyrovnania v regióne. Samozrejme, to nebol jediný cieľ, pretože E, súdna inštitúcia nie je najvhodnejšou na, te, na túto úlohu a môže však svojou prácou prispieť k takejto činnosti. Rád by som hovoril o niek- niekoľkých bodoch týkajúcich sa tzv. E, dovršovacej stratégie e, tribunálu. Táto stratégia bola vypracovaná s tribunálom samotným na začiatku tohto desaťročia a podporili ju aj, e, podporila ju Bezpečnostná rada e, OSN s cieľom e, dovršiť našu činnosť a navrátiť potom prípady súdnym inštanciám v Juhoslávii, ako náhle tieto prejavia ochotu súdiť zdané zločiny priamo v týchto krajinách. Treba zobrať do úvahy, že to, že súdny dvor sa zaoberal a bude sa zaoberať veľmi obmedzeným množstvom prípadov. 161 prípadov, ale tie čísla, ktoré sa týkajú súčasných procesov v regióne, hovoria o tisíckach, e, tisíckach e, prípadov, ktoré sa dostali pred e, súdy. Sú to samozrejme, neexistujú tu oficiálne čísla, ale existujú stratégie v danom regióne s cieľom vyriešiť tieto prípady ako sme sa snažili navrátiť e, prípady do regiónu. Niektoré prípady sme postúpili e, e, s niektorými menej významnými zločincami sme vrátili, vrátili do, do regiónu. Asi 14 prípadov sme vrátili väčšinou štátnym súdom v Bosne a Hercegovine, takisto do Chorvátska, takisto do Srbska títo e, ľudia e, sa zodpovedajú pred súdmi v týchto krajinách a do tejto miery sme spokojní s tým, že miestne súdy sa zaoberajú týmito prípadmi spravodlivým e, e spôsobom tak, ako e, o tom hovoria e, organizácie pre ľudské práva, my, my samotní. Takisto sme presunuli do, do regiónu e, vyšetrovacie spisy týkajúce sa materiálov, kde e, pred našim súdom nedošlo k žalobe, ale napriek tomu prebiehalo vyšetrovanie a tieto materiály sme e, odoslali do daných regiónov s cieľom, aby prokuratúry v regióne sa vysporiadali s týmito prípadmi. Tretím opatrením bolo podporiť médiá v oblast, danej oblasti tým, že sme im poskytovali materiály, stanoviská, e, materiály, rozhovory pre, pre médiá s cieľom e, robiť publicitu pre naše e, aktivity a takisto umožniť miestnym súdnym zložkám využiť naše skúsenosti pri riešení tohoto typu prípadov. Takže v v eh, konečnom dôsledku, keď uvažujeme o stratégii eh, dovršenia našej činnosti ako celku, tak si myslím, že táto stratégia nevedie len k uzavretiu aktivít, ale vlastne umožňuje eh, nadviazať, vytvoriť kontinuitu týchto aktivít pri stíhaní zločinov proti ľudskosti a z vojnových zločinov zo strany miestných zložiek súdnictva, aby sme tieto aktivity vrátili tie aktivity, ktoré boli pôvodne zo strany našeho tribunálu e, vylúčené, pretože e, miestne súdy ešte neboli v stave e, tieto prípady riešiť. A práve z tohoto pokladu sme nedávno prijeli množstvo opatrení vrátane určitého druhu spolupráce, ktorá nám síce nie je predpísaná z našeho štatútu, ale je to taká jednosmerná spolupráca v tom zmysle, že miestne jednotky e, spolupracujú s tribunálom a my sme si vytvorili pravidlá, aby sme my mohli spolupracovať s miestnym súdnictvom. Predovšetkým sme vytvorili procedúru, pri ktorej miestne súdy, miestne zložky, orgány činné v e, trestnom konaní môžu požiadať tribunál o prístup k dôverným materiálom, k dokumentom e, našeho tribunálu a e, my sa toho ujmeme a, a posúdime tieto chránené materiály, tajné materiály, ktoré pokiaľ ide o ochranu, e, si vyžadujú utajenie, hlavne pokiaľ ide napríklad o utajenie svetkov ďalší uhol pohľadu s cieľom zapájať lokálne e, e, súdnictvo lepšou mierou, aby toto mohlo lepšie pochopiť e, to, čo robíme my, sme sa pokúsili vytvoriť určité partnerstvo s miestnymi súdmi, nielen v kooperáciu na diálku, ale naozaj sme na mieste spolupracovali, stretali sme sa, E, s miestnymi sudcami diskutovali problémy týkajúce sa aktivít s cieľom vyriešiť problémy, e, diskutovať s lokálnymi sudcami a sudcami e, nášho súdneho tribunálu s cieľom dané procedúry a dané E, danú súdnu právomoc e, nášho súdneho dvora urobiť viac prístupnejšou. A v tejto súvislosti sme e, vypracovali dve spoločné vyhlásenia spoločne s ďalšími grémiami, napríklad s grémiom v Turíne. A na druhej strane sme v rámci OBSE e, spolupracovali s cieľom e, distribuovať naše praktiky v regióne a milý rok sme v tejto súvislosti vypracovali manuál, ktorý identifikuje výzvy, ktoré majú e, žalobcovia a, a prokurátori za obdobie v Hágu a teraz sa práve tento manuál pripravuje do tlače. Je to dôležitý základ pre budúcu disk, diskusiu s jednotlivými ďalšími súdmi, ako by napríklad mal e, pracovať Najvyšší súd v Sarajeve, kde sa použijú nedávne skúsenosti e, s, s e, aplikáciou súdnej spravodlivosti. Uh, Ide o to mať základ, aby to, čo sa deje na regionálnych súdoch, bolo pokračovaním našej práce na medzinárodnej úrovni. UNICRI a ODHEIR povedali, že majú chuť spolupracovať na rozširovaní tejto praxe na regionálnych e, súdoch a my sa naozaj tešíme na takúto spoluprácu. Potom jeden aspekt, na ktorom pracujeme a netýka sa striktne iba um, vykonávania spravodlivosti a ide o, do, o to uh, dostať činnosť nášho tribunálu uh, do povedomia um, obyvateľov v danej uh, oblasti. Uh, vyvíjame veľkú uh, snahu, ale je ťažké pre e, obyčajných ľudí pochopiť, čo vlastne robí Medzinárodný tribunál. A ťažko tomu niekedy rozumejú aj právníci. Ťažko môžu e, chápať napríklad rozsudky Medzinárodného tribunálu. Takže jedna myšlienka, ktorú som vyvinul a ktorú som e, načetol v Bosne, bolo vytvorenie akýchsi stredísk pre pamäť, kde by e, kompetentní ľudia vysvetľovali verejnosti, ako sa veci vyvíjajú, ako funguje medzinárodná spravodlivosť. A samozrejme, takéto e, strediska by mali, byť, e, by mali mať úplný prístup k dokumentom tribunálu. Väčšina týchto materiálov je online, Takže ide skôr iba o technický prístup, aby bol dostatočný a aby mohli tieto dokumenty byť e, naozaj známe širokej verejnosti. A ešte úplne na záver by som chcel hovoriť o tom, čo budeme robiť, keď e, tribunál e, ukončí svoju činnosť. Určili sme viacero činností, ktoré nemôžu jednoducho skončiť, keď skončí práca tribunály. E, Máme napríklad nové skutočnosti, ktoré vyvstanú, potom treba prehodnotiť e, prípad. E, potom je tu aj ochrona e, svetkov a táto ochrona je rôzna. Kto bude o tom rozhodovať? Súdny rozsudok asi ťažko bude môcť byť prijatý nejakým správnym orgánom takže revíziu by mal taktiež uskutočniť nejaký súdny orgán. Zatiaľ sa na touto myšlienkou ďalšej činnosti rozmýšľa. Rozmýšľa nad tým aj Bezpečnostná rada OSN. A zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie, ale myšlienkou je vytvoriť akýsi zvyškový, ostatkový mechanizmus, Čiže mali by sme aj administratívnu štruktúru, možno, že sudcovia by boli iba na akýchsi zoznamoch a bolo by možné e, ich e, skontaktovať v prípade potreby. Takže mal by to byť veľmi flexibilný mechanizmus, nie veľmi ťažkopádny. A takéto zvyškové e, činnosti by mohli byť zverené takémuto e, orgánu. A ešte na záver by som chcel opäť zdôrazniť, že je veľmi dôležité pre tribunál a pre spravodlivosť vo všeobecnosti, aby činnosť tribunálu po ukončení jeho činnosti neostali nejakou izolovanou udalosťou, aby tu boli následné kroky, akési pokračovanie mm, v danej oblasti Mm, mohlo by to byť, e, mohlo by to byť akési protirečie medzi stratégiou na završenie činnosti a na pokračovanie činnosti, ale na regionálnej úrovni by to malo pokračovať. A ak chceme e, miestne súdnictvo, aby sa e, tieto súdy mohli naozaj zhostiť týchto tém, tak je dôležité nad tým porozmýšľať. Takže toto je v podstate všetko, o čom som chcel s vami hovoriť. Je to náš uhol pohľadu a samozrejme som pripravený vypočuť si vaše pripomienky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán profesor. Teraz dostane pani, pani Buitenwurk, spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán súca, dámy a páni. V prvom rade e, niekoľko poďakovaní. Najskôr sa chcem poďakovať e, e, pani Opačič, ktorá mi naozaj výrazne pomohla pri vypracovávaní tejto správy. A po druhé, chcem ešte povedať, že so súčasnými členmi Medzinárodného trestného tribunálu a bývalými členmi. E, som sa stretla s veľkou ochotou podeliť sa o skúsenosti a to iba svedčí o tom, že ešte stále je to naozaj vynimočná skúsenosť môcť pracovať na tomto Medzinárodnom trestnom tribunále v Hágu. A bez nich by práca nemohla byť tak ľahko uskutočnená. A tu chcem zopakovať to, čo povedal pán sudca Pokajr, ale ešte predtým chcem pripomenúť tie čísla 161 obžalovaných osôb, uskončené konania v prípade 116 obvinených. Ďalší, e, ďalšie prebiehajú. Iba 5 prípadov je v predsúdnom konaní a medzi tými obžalovanými dvaja Mladič a Hačič ešte stále e, sú e, nezvestní alebo nevie sa, kde sú. Ako povedal pán sudca, e, tribunál e, vypracoval plán, ktorý je známy pod e, názvom Stratégia na dokončenie činnosti. Ako sa povedalo, nikdy e, sa nezamýšľal, ne, neuvažoval nad tým, že by tento tribunál pre bývalú Jugosláviu bol permanentným orgánom, ale iba dočasným so špecifickou misiou a keď táto misia bude ukončená, tak e, tribunál vlastne ukončí svoju činnosť. Myšlienka bola následovná. Ukončenie e, by prebiehalo v troch fázach a samozrejme cieľom je ukončiť všetky konania e, a odvolania do roku 2011. Mohlo by sa to predložiť o rok do roku 2012. A to samozrejme s tým, aby tri senáty a jeden odvolávací senát, ktoré fungujú s konštantne mohli ukončiť svoju činnosť e, súbežne. Je však veľmi dôležitý, aby tí, títo dvaja nezvestní obžalovaní boli predvedení a súdení. Nie je možné, že kvôli ukončeniu činnosti tribunálu by vlastne ostali nepotrestaní. Mm, to neprichádza vôbec do úvahy. A taktiež je dôležité, že keď sa bude približovať e, rok 2011, tak by ešte stále bola venovaná veľká pozornosť kononiam a vlastne spravodlivé e, konania by boli, pokračovali tak ako e, doteraz. Ďalšia obava z mojej strany Tribunál eh, musí naďalej mať veľmi kvalifikovaný eh, personál. My sme si všimli, že keď sa blíži koniec činnosti, tak e, vysoko kvalifikovaní pracovníci by možno, že mali e, chuť ísť e, inde a tomu by sa malo vyhnúť. Tak zo všetkých týchto dôvodov um, odporúčame, aby sa rada zamyslela nad tým, či dvojročné predlženie mandátu tohto tribunálu by bolo možné a či by to bolo dostatočné a taktiež Bezpečnostnú radu vyzývame, aby naďalej pracovala na tom, aby dotknuté krajiny pracovali na e, vlastne zadržaní, zadržaní obvolaných. Treba rešpektovať aj kodanské kritéria v daných krajinách, čiže plne fungujúce súdnictvo, ktoré by mohlo vykonávať aj e, zobrať prípadmi porušenia humanitárneho práva. Aj v prípade, že celá štruktúra Medzinárodného tribunálu už nebude plne funkčná, samozrejme medzinárodné spoločenstvo musí podporovať e, rozvoj e, miestnych e, kapacít na Balkáne, aby miestne súdy mohli pokračovať v práci Medzinárodného trestného tribunálu pri bývalú Jugosláviu. Podporujeme aj súčasné financovanie zo strany EÚ, pokiaľ ide o externé programy v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a žiadame, aby sa e, rada zamerila nad zvýšením podpory a taktiež chceme pokračovať a dokonca posilniť spoluprácu medzi súdnymi, inšti- súdnymi inštanciami a prokuračnými inštíciami na Balkáne, lebo tomu nie tak vždy je mať jasný mechanizmus pre ostatkové činnosti Medzinárodného zrnistného tribunálu zabezpečí, že e, dedičstvo tohto tribunálu bude zachované. A chceme, aby rada pokračovala bezodkladne v rámci štruktúr OSN v procedúrach, ktoré sa budú zaoberať stredno- a dlhodobými e, ostatkovými činnosťami. A najdôležitejšie sme už ocitovali a navrhujeme, aby e, bolo navrhnuté na Bezpečnostnej rade OSN vytvorenie spoločnej kancelárie, ktorá by sa zaoberala ostatkovými činnosťami Medzinárodného trestného tribunálu tak pre Rwandu, ako aj pre bývalú Jugoslaviu a pre Sierra Leone. A taktiež chceme pripomenúť rade, že ako EÚ by sme sa naozaj mali e, zaujímať o zabezpečenie e, dedičstva Medzinárodného trestného tribunálu, čiže treba zabezpečiť archívy, e, poskytnúť im vhodné miesto a dedičstvo by taktiež malo byť prepojené na celkový proces zmierenia. Takže, vážený pán predseda, vážený pán sudca, vážení kolegovia, toto e, sú hlavné body návrhov odporúčaní, ktoré mám tu čest dnes vám predložiť. Ďakujem. Thank you, Madam Nates. Ďakujem. Frau Kallenbach is next speaker. Pani Kallenbach. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať aj vám, pán sudca, za váš úvodný prejav. Mám na vás tri otázky. Opisovali ste nám, že teraz robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste naozaj dokázali presadiť tú stratégiu dovršenia, aby ste mohli tie procesy postúpiť nazad tým lokálnym súdom. Uh, Trošku ma prekvapuje, respektíve nie len mňa, ale aj e, ľudí z regiónu, ako dlho to trvá tieto postupy, keď počujem mena, gotovina, šešely. Tieto procesy už prebiehajú naozaj dlhé roky. Mňa by teda zaujímalo, či sú tu nejaké dôvody, napríklad, že nemáte dostatok personálu, dostatok podpory. Toto by teda mňa zaujímalo, prečo to tak dlho trvá. A ešte ďalšia vec, ktorá ma prekvapuje, že tieto dobré známe mená, ako napríklad Šešel, ešte aj z Hagu mohli vykonávať svoje aktivity ako predseda strany, ako naďalej teda môžu pokračovať vo svojich aktivitách v domovskej krajine, hoci sú v HAGU. Keď si vypočujete ľudí z regiónu, tí sa neustále sťažujú, že skrátka nemajú dôveru v váš súd, pretože majú pocit, že ste stranní, že ste naklonení. Napríklad Šaradinaj, teda podobní kosovčania, že Takéto prípady sa nesledujú s rovnakou intenzitou ako v prípade Srbov alebo Bosniakov, takže by možno pomohlo, keby ste sa k tomuto vyjadrili. Sú tu nejaké indicie z vašej strany, kedy napríklad prípad Haradinaj konečne bude môcť byť rozhodnutý? Ďakujem. Dank, Mr. Ďakujem pekne, pán Pribetič. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais déjà remercier. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, chcem sa poďakovať eh, kolegom a hlavne mm, kolegyni za vypracovanie týchto návrhov odporúčaní. A možno, že by som sa nahlas zamyslel nad dvoma aspektami týchto odporúčaní. Hlavne pokiaľ ide o, o bod D a bod J, Bod D my by sme chceli, aby mandát tribunálu bol predlžený, aby mohli byť ukončené začaté práce, tak vo vzťahu s Karadžičom, ale Mladičom a pánom Makrajinom. Takže ja sa zamýšľam nad tým, aktujú niektoré uznesenia, hlavne e, uznesenie 827 Bezpečnostnej rady OSN. Podľa mňa sa tu nestanovuje konečný dátum pre mandát, takže išlo tu skôr o niečo neobmedzené. V uznesení 1503 bola stanovená stratégia na dovršenie Takže išlo o akési úsmernenie pre obidva trestné tribunály pre bývalú Jugosláviu a pre Rwandu. A išlo o to, aby konania, prvoinštančné konania, ale aj celá práca mohli byť dokončené do roku 2010, ale to, bol, eh, to bolo iba akési usmernenie, stratégia, ktorá by umožnila účinne postupovať a odtedy Medzinárodný trestný tribunál uh, oznámil, že hlavne kvôli novým začatým e, konaniam, hlavne proti Karadžičovi, ten, táto lehota nemôže byť e, rešpektovaná a hovorilo sa skôr o roku 2012. No ale keďže sa v tom e, prvom uznesení nehovorilo o žiadnom konečnom dátume, ide tu o žiadne protiračenie, tak preto si myslím, že uznesenie 827 bolo oveľa silnejšie, pretože naznačovalo cestu v roku 2003 ten dátum nebol konečný, ale iba indikatívnej povahy. Takže v zmysle týchto dvoch uznesení myslím, že by sme mali skôr uh, hovoriť o nejakom silnom stimule, aby bolo rešpektované právo na obhajobu obžalovaných, ale treba sa vyhnúť aj tomu, aby čas nebol e, zneužitý na zbytočné predlženie všetkých konaní. To sa mi zdá byť zásadné v tomto odporúčaní v bode D. Je tu problém s nejakou asi právnou logikou e, vnímanie týchto dvoch uznesení z roku 93 a to doplňujúce uznesenie z roku 2003. Obidve uznesenia zabezpečujú dobrú čitateľnosť. No a pokiaľ ide o tých dvoch, e, o tie dve osoby, ktoré sú ešte stále na úteku, tu sa taktiež navrhuje e, mechanizmus pre ostatkovú činnosť. No a tá štruktúra by mala byť dostatočne silná na to, aby bolo možné dosiahnuť to, čo si všetci želáme čiže zodpovedné postupovanie a odsúdenie zodpovedných, ale v rozumných lehotách. A ešte druhá pripomienka, dosť citlivá, týka sa bodu je, je to dosť e, tradičný bod v takýchto situáciách, ide o otázku archívov. Je to citlivá otázka, pretože tieto archívy e, postupujú krajiny v rámci e, dohôd o spolupráci a často sú dôvernej povahy. Takže pokiaľ ide o subsidiárny orgán OSN a o ich archívy, tak tu by, mala mať, mali byť, by mali naďalej mať právomoc OSN. A treba upresniť, že áno, môžu byť isté e, miestne archívy, ale môže to byť e, iba za predpokladu, že to bude pod zvrchovaným dohľadom OSN. A myslím, že bude potrebné, e, bude potrebný pozmeňujúci návrh, aby sme sa vyhli zlému výkladu toho pojmu regionálna lokalizácia. To je vždy citlivá otázka v takýchto okolnostiach. Ďakujem pekne. Teraz... Na záver Doris Pak. Ďakujem pekne, pán Pokar. Chcem sa pridať k tomu, čo už tu odznelo. Rada by som zdôraznila, že tento tribunál neprivodí zmiernenie, ale, zmierenie, ale výsledky toho tribunálu môžu obetiam alebo ich rodinným príslušníkom umožniť dospieť k nejakému zmiereniu s tými druhými. Takže bez tohto tribunálu a bez odsúdenia napríklad Karadžiča, Mladiča a ďalších by nikdy nemohlo dosť, dojsť k zmiereniu v tomto regióne. Ešte mám dve otázky. Poprvé, to súvisí s tým, čo povedala pani Kalembach. Ako je možné, že Šešel ešte stále nebol odsudený a že z väzenia realizuje predvolebný boj, že predseda strane a že vplýva na krajinu, ktorá sa snaží o vstup do Európskej únie? Tam nie sú žiadne rozumné lehoty počas ktorých by malo byť takýto proces uzavretý. Takže to ma troška naplňa pochybnosťami. A potom ešte druhá vec, kladiem si otázku, keď Šešel je už zavretý tak dlho, keď ten proces už tak dlho prebieha, ako dlho budeme čakať na odsudenie Karadžiča? To je podľa mňa regulárna otázka, ktorú si ja kladiem v súvislosti s tým, že tribunál má byť zatvorený. Chcem sa povedať tomu, čo povedal francúzsky kolega. Neviem prečo by sme už teraz mali hovoriť o ukončení činnosti tohto tribunálu. Prečo nepovieme skrátka, musí to byť v dohľadnom čase uzavreté, v rozumnom čase uzavreté, ale ten tribunál nebudeme schopní zavrieť, ukončiť jeho činnosť predtým, než budú naozaj odsúdení tí dvaja najdôležitejší vojnoví zločinci. Keď teraz povieme, zatvárame tak v regióne budú takí, ktorí povedia, no už počkajme, kým to zavrú a potom e, sa nájdú tí dvaja zločinci. Toto je obyčajný ľudský prístup, takže by sme mali naozaj urobiť všetko, čo je v našich silách, aby každý jeden pochopil, že je jedno, kedy sa objaví mladí, že on bude postavený pred tribunál. A preto som presvedčená, a myslím, že to myslia aj iní, že sa musíme snažiť o to, aby tribunál, aby jeho činnosť nebola ukončená, aby teda jeho činnosť pokračovala, kým sa neuzavrú otvorené prípady a kým sa nezačnú nové voči mladičovi a ďalším. Takže musí tu byť určitá možnosť, e, ako túto situáciu e, vyriešiť. A ešte jedna vec, Mohli by ste nám prosím povedať niečo o tom, aký ste mali vy dojem z týchto súdnych procesov proti vojnovým zločincom priamo v regióne. Ja osobne som navštívila tribunál v Belehrade, hovorila som s príslušným štátnym prokurátorom a mali sme naozaj veľmi dobrý pocit z ich práce. Takže aký dojem máte vy? Máte pocit, že to v iných krajinách prebieha podobne alebo že tam sú nejaké deficity? Máte pocit, že v Bosne a Hercegovine sú nejaké deficity? Môžete nám povedať, e, ako môžeme my pomôcť, ako my môžeme vplývať na tých politikov v regióne, aby sme tam dospeli k lepším e, výsledkom? A ešte posledná otázka. Vravili ste k nejakých centrách pamäti na Balkáne. Takže keby ste sa k tomu ešte mo- možno mohli obširnejšie vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem, Doris, hovorí pán predsedajúci. Pán profesor, padlo tu mnoho otázok. Môžete prosím reagovať aspoň na niektoré z nich v tomto prvom kole? Let me thank. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za tie otázky, ktoré mi boli položené v tomto prvom kole. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajkyni za to, že ma oboznámila s odporúčaniami, s návrhom odporúčaní, ktoré sa teraz pripravujú pre radu. Dovolte mi, aby som najskôr... I cannot talk of pending cases. Aby som sa osvedlnil, že nemôžem hovoriť o prebiehajúcich, prebiehajúcich eh, prípadoch ako sudca. Skrátka, nemôžem hovoriť o otvorených prípadoch hoci sa im možno ja nevenujem teraz, môžu ku mne potom prísť ako k odvolaciemu sudcovi, takže e, dovolte mi, aby som sa k tým otázkam vyjadroval tak, aby som nenarúšal priebeh jednotlivých konaní taký určitý deontologický prístup k mojej funkcii súdcu. Otázka trvania prípadov vo všeobecnosti. Ja osobne, keď som prišiel do tribunálu, eh, tiež ma prekvapilo, ako dlho to trvá. Ale potom som sám začal chápať, prečo to tak je. Je tu niekoľko problémov, ktoré nemajú miestne jurisdikcie, domáce jurisdikcie. Napríklad problematika prekladov férový súdny proces samozrejme vyžaduje, aby obžalovaný bol schopný pochopiť, aby bol schopný prečítať si všetky materiály. Ako to vyzerá na vypočutí? Tam sú samozrejme tlmočníci, je tam okamžitý preklad ale to, čo je v písomnej forme, to sa bude musieť ešte preložiť do iných jazykov. Máme tu žalobu e, prokurátora, ktorý hovorí jedným jazykom, vypočutie prebieha v inom jazyku, e, svetkovia môžu hovoriť iným jazykom, takže z tohto dôvodu, tohto multilingvalizmu, ten proces musí prebiehať buď to v angličtine alebo vo francúzštine. E, Srbochorváčtina samozrejme je priateľná, keďže toto je jazyk, ktorý sa hovorí v tom regióne ale samozrejme, že je tam potreba prekladov medzi týmito jazykmi a niekedy to trvá dlho, kým sa vyhotoví kvalitný preklad. Toto je teda súčasť toho môjho vysvetlenia. A potom je tu ešte jedna otázka, nevnímať ju prosím špecificky, netýka sa žiadneho konkrétneho príkladu. Prípadu ide tu o spoluprácu štátov. V Norimbergu tomu tak nebolo, teraz to poprvýkrát, čo vznikol Medzinárodný súd, ktorý sa musí spoliehať na spoluprácu medzi štátmi. Pretože mm, musíme byť v kontakte s tým územím, kde došlo k týmto zločinom. Takže je tu trošku rozdiel medzi štátnym súdom a medzinárodným súdom, pokiaľ ide o spoluprácu s inými štátmi. Vieme veľmi dobre, že sú tu naozaj komplikované byrokratické procedúry, ktoré to celé predlžujú, hoci štáty sú ochotné spolupracovať. Hoci nie vždy všetky štáty boli, schopné hneď, boli ochotné hneď spolupracovať s našim tribunálom, takže preto sa všetky tieto procesy tak ťahajú do dĺžky. Ešte tu môže byť jeden dôvod ktorý sa zriedka vyskytuje v prípadoch riešených domácimi súdmi. Tam ide o tú garanciu, ktorú musí tento tribunál poskytnúť. Táto záruka je často väčšia než taká, ktorá sa požaduje od e, normálnych národných štátnych súdov. Medzinárodné štandardy pre férový súdny proces sú zakotvené vo všetkých e, medzinárodných nástrojoch eh, a sú teda vlastne opísané ako minimálne záruky. Členské štáty sa niekedy uspokoja, eh, pardon, štátne súdy sa niekedy uspokoja s týmito minimálnymi požiadavkami, ale takéto medzinárodné súdy eh, musia splňať prísnejšie podmienky. A ešte tu máme otázku ochrany, ochrany svetkov ktoré sú často obeťami, ktorí sú často obeťami Títo ľudia teda musia prísť do Hágu a musíme zabezpečiť, aby po návrate nestali sa obeťou nejakých represálií. A toto je naozaj veľmi komplikovaná vec. Mnohí zo sa nevrácajú do regiónu vôbec, e, umiestňujeme ich v iných krajinách pod novým menom, kde začnú vlastne život pod novou identitou, pretože pre nich bolo zložité vrátiť sa naspäť do svojej domovskej krajiny. Takže je tu viacero faktorov, k, s ktorými sa nestretáva domáca jurisdikcia a práve preto naše procesy sú také dlhé. Uh, Samozrejme, snažili sme sa za ostatné roky urýchliť jednotlivé konania, ale vzhľadom na to, že rešpektujeme princíp férového súdneho procesu, nie sme skrátka ochotní vzdať sa žiadneho, kom, žiadneho komp- žiadnej komponenty tohto princípu. Takže a keď som ešte bol predsedom tohto tribunálu, tak som to vždy takto vysvetloval v Bezpečnostnej rade teda že sa nevzdáme, nevzdáme toho princípu tverového eh, súdneho procesu v prospech urychlenia jednotlivých konaní. Pokiaľ ide o strannosť alebo nestrannosť nášho tribunálu, mám pocit, že sme nestranní, ale musíte si uvedomiť, že každé jedno rozhodnutie robia súcovia na základe dokumentov, ktoré majú k dispozícii. Ak e, predloži, sú tribunálu predložené e, dôkazy, tak sa rozhoduje na základe týchto dôkazov. Ale keď dôkazy sudcovia nemajú, tak e, skrátka to celé prebieha na základe e, na základe záznamov. Rezolúcia OSN nestanovuje žiaden žiaden dátum ukončenia činnosti tribunálu. Z iniciatívy tribunálu eh, práve bola vytvorená táto stratégia dovršenia. Eh, v roku 2000 sme sa tým zaoberali. Tým, že nemôžeme ukončiť našu činnosť v roku 2004, hovorili sme teda o tom, koľko času by sme asi potrebovali na to, aby sme prejednali všetko, čo chcel prejednať prokurátor a taký odhad, hrubý odhad hovoril o roku 2016. My ako sudcovia sme sa zhodli na tom, že to je príliš ďaleko, že to je príliš dlhá lehota, pretože svetkovia vymiznú, ľudia zkrátka zomierajú, aj obvinení zomierajú. Takže je zložité zozbierať dôkazy, keď ten zločin je už niekoľko rokov dozadu a preto sme sa rozhodli, že by sme mali našu činnosť urýchliť. V bezpečnostnej rade sme povedali, pozrite sa, mali by sme ten čas skrátiť asi o 50 a vtedy prišli s rokom 2008. Tiež sme poprosili, aby zvýšili počet sudcov na dvojnásobok a to aj spravili. Takže to bol taký hrubý odhad, ktorý pochádzal z obdobia, kedy sme ešte nemali e, všetky indície. Takže also of the last accused, we can more or less see. Takže sme sa zhodli na tom, že ak e, čoskoro uväzníme zvyšných dvoch obvinených, tak budeme môcť e, našu činnosť dovršiť koncom roka 2011, začiatkom roku 2012. Ale opätovne je potrebné rešpektovať princíp e, férového súdneho procesu prebehli určité reformy v našich postupoch, ktoré zlepšili fungovanie, ale stále teda je tu potreba rešpektovať, to, rešpektovať ten spomínaný princíp. Pokiaľ ide o to zmierenie, ja som povedal, že náš tribunál môže len napomáhať zmiereniu, nemôže byť jediným nástrojom na dosiahnutie takéhoto zmierenia v regióne. My si myslíme, že všetci obvinení, ktorí boli postavení pred tribunál, že títo všetci e, musia byť e, súdení tribunálom, tí najhlavnejší. V prípade takých tých vážnejších obvinených, hlavnejších obvinených, často tie domovské súdy e, skrátka si nemyslia, že e, sú schopné vykonať ich e, súdne konania proti ním. Tiež si myslím, že na to obyvateľstvo to má veľký vplyv aj na účely zmierenia, ale je potrebné zachovať určité záruky. Ja mám pocit, že domovské súdy fungujú správne. Je tu taký určitý experiment zmiešaného súdu v Sarajeve a osvedčil sa. Mnohé prípady boli riadne prejednané na tomto súde, samozrejme s externou podporou súdcov. Niektorí z nich sú bývalými súdcami nášho tribunálu. A ešte na záver, pokiaľ ide o tie centra pamäti. Ja si myslím, že je potrebné ich zriadiť na účely zmierenia. Teda široká verejnosť musí pochopiť, aké sú zásluhy tribunálu. Už som ale spomínal, že pre laika, neprávnika, neodborníka je veľmi ťažké správne pochopiť rozhodnutie nášho tribunálu, takže tu bude určitá podpora. Nestačí posadiť ho predpočítať predpočítať, že povedať mu, tu si prečítaj, e, čo, trúb, e, čo tribunál <laughs> vykonal. To understand and also to... Čo náš tribunál vykonal. Takže aby pochopili rozhodnutia nášho tribunálu, je potrebné im povedať, že ide o rozhodnutia na základe za, na predložených, eh, predložených dôkazov alebo na základe záznamov. Takto to funguje všade. Že tieto záznamy alebo tieto dôkazy často nezodpovedajú 100% tomu, čo sa naozaj stalo, ale to je vlastne ten základ, na akom súdy fungujú. Ďakujem. Máme troch eh, ďalších eh, rečníkov. Pani Gomeš sa hlási ako prvá. Som veľmi rada, že eh, môžem privítať medzi nami pána sudcu Pokára. Chcela by som zablahoželať kolegyni za jej vynikajúcu prácu v tejto oblasti. Veľmi súhlasím sa mnohými odporúčaniami ak nie so všetkými, ktoré e, e, kolegyňa e, zapracovala do svojej správy. Napriek tomu by som však chcela navrhnúť, aby zvážila aktualizáciu správy a vložila tam odkaz na nedávne vyhlásenie um, prokurátora, hlavného prokurátora Bramersa, keď navštívil minulý týždeň Chorvátsko a povedal, že veľmi relevantné eh, dokumenty eh, proti Gotovinovi ešte stále eh, chorvátska vláda neposkytla. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a keďže ministra spravodlivosti zajtra medzi nami privítame, je to bod, ktorý samozrejme určite spomenieme. A myslím si, že by bolo treba zvážiť, či by sa to nemalo spomenúť aj v správe. Moje otázky sú, ako Pokar, um, ehm, si myslíte, ako vidíte situáciu, pokiaľ ide o zahetie Radka eh, Mladiča a Gorana Hadžiča, aká je plánovaná stratégia? Máte nejaké osobitné odporúčania? Mali by byť eh, stíhaní, ak sa súd medzičasom uzatvorí, ukončí svoju činnosť? Mm, mal by mala by bezpečnostná rada tieto prípady preveliť na Medzinárodný trestný súd. A potom, pokiaľ ide o tie reziduálne e, funkcie, teda odhľadnúť od tých návrhov, ktoré zazneli e, zo strany Anemy, napríklad pokiaľ ide aj o e, dočasný súd e, o Sierra Leone a podobne, e, Nemohli by sme takisto zvážiť, alebo nemali by sme tiež zvážiť aj situáciu, kedy by sme odkázali na ICC a nie teda na e, konkrétny úrad, sídlo, aby ICC sa e, zaoberalo touto e, otázkou ak takto rozhodne eh, vo svojom uznesení eh, Bezpečnostná rada. Ďakujem. Eh, niektoré body už možno pokryli predrečníci, za to sa ospravedlňujem. A moja otázka je skôr na pani spravodajkyňu, nie ani tak na pána profesora. Takže bod E správy hovorí o e, dvoch obžalovaných, ktorí ešte neboli e, zatknutí. Je možné e, v neprítomnosti ich odsúdiť a ak nie, zvážila spravodajkyňa možnosť navrhnúť, aby takáto alternatíva existovala? Ďakujem. A pani Omen Ruiten má slovo na záver pán predseda. Ako tieňová spravodajkyňa za politickú skupinu EPP by som pani Nejc chcela tiež srdečne poďakovať za túto obsiahlu správu. Je Jasné, že e, trestný tribunál so 160 e, ukončenými e, konaniami vykonal veľa práce. Na druhej strane má, má, má naozaj veľmi bohatú bilanciu. Nikto mi nemôže povedať, že by zostali nepotrestaní k tí, ktorí e, e, boli vinní za trestné činy. To je veľmi dôležité. E, pán predseda, som aj veľmi spokojná s tým, že pani Nates naozaj sa veľmi zasadila za prácu trestného tribunálu. To je veľmi dôležité. Eh, aj pre tých, ktorí sú ešte stále hľadaní, aj pre eh, obete. My eh, ako medzinárodné spoločenstvo sme sa zasadili za to, aby sme tých hľadaných našli a neboli by sme dôveryhodní, keby sme od tohto nášho záväzku teraz upustili. Hodnota tohto trestného tribunálu je preto taká veľká, pretože právny aparát na balkánskych krajinách ešte stále nefunguje. Uspokojivo to pani Nates tiež zdôraznila dobrý e, súdny aparát podľa kodanských kritérií, e, kritérií e, v tejto oblasti treba vytvoriť a podporiť jeho vytvorenie. Pokiaľ ide o dedičstvo tribunálu aj v rámci znovu zmierenia, pokiaľ ide o túto tému, to sa mi, tieto otázky sa mi zdajú byť veľmi dobre formulované v správe a chcela by som ešte objasniť pár vecí. Pokiaľ ide o lehoty, samozrejme, Eh, o tomto musí rozhodnúť OSN, ale mne je aj jasné, že eh, tribunál po roku 2010 musí eh, naďalej fungovať. Ale keď spomenieme nejaký dátum, znamená to predsa aj, že máme na mysli aj uzavretie, nejaké konkrétne uzavretie. Preto by som sa skôr zasadila za vágnejšiu formuláciu. Nemôžeme akceptovať, aby sa tam už nepokračovalo s trestnými konaniami. A pokiaľ ide o e, zadržanie mladiča, ak sa nám to podarí, tak e, tým sa predsa neukončuje práca tribunálu. To ste aj zdôraznili vo vašej správe. Medzinárodný e, trestný tribunál môže prevziať celý rád úloh, ale dobré skúsenosti, ktoré ktoré sa nazbierali v tejto oblasti, treba, aby slúžili ako poučenie a východisko. Chcela by som sa vás teraz spýtať, ako tento e, aspekt hodnotíte. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz e, dostám slovo profesorovi Pocharovi a potom na konci by sa vyjadrila pani Nates. Thank you very much for giving me the floor. Ďakujem opäť za to, že ste mi udelili slova a ďakujem aj za otázky, ktoré ste mi položili. Samozrejme, nebudem reagovať na otázky, ktoré boli nasmerované pre pani spravodajkyňu. Pokiaľ ide o mládiča a hadžiča, čo by sa stalo, keby e, tribunál e, musel ukončiť e, svoje fungovanie ešte predtým, než sú zajatí? Tá pozícia tribunálu bola vždy taká, že títo obžalovaní musia byť súdení v Hágu. A to e, teda tým na základe toho mechanizmu, na ktorom sa dohodneme. A mala by tu byť aj možnosť začať, nový, začať nové konanie pre e, tých, e, ktorí ešte pred ukončením trestného signálu neboli zatknutí. Ja si myslím, že aspoň pre prípad týchto dvoch zločincov bude potrebné predlžiť fungovanie e, trestného tribunálu. A teraz pokiaľ ide o presun e, prípadov na Medzinárodný trestný súd, to je naozaj pokúšanie, pretože Medzinárodný trestný súd existuje, je e, tu, má určité kompetencie, ktoré sa neobmedzujú na určitú geografickú oblasť, avšak problém eh, eh, posunutia týchto prípadov eh, tomuto sí, súdu je právny, právnej povahy. Takéto presnutie je možné iba v prípade trestných činov, ku ktorým došlo po 1. júli 2000, 2002 to je ten problém. A títo e, obvinení sa dopustili trestných činov pred týmto dátumom. Existuje dokument, ktorý e, hovorí o tom, že ak e, teda konania, ktoré Bezpečnostná rada Medzinárodnému trestnému súdu posunie, v týchto prípadoch netreba rešpektovať tento dátum, túto lehodu, ale iná časť dokumentu tomu protirečí a dáva prioritu stanovám Medzinárodného súdneho e, dvora. Jediný prípad, e, ktorý e, sa odkazoval, ktorým bezpečnostná, ktorá Bezpečnostná rada odkazala na Medzinárodný trestný súd, tam Bezpečnostná rada si dávala pozor na to, aby sa to vzťahovalo naozaj iba na tie trestné čily, ku ktorým došlo po 1. júli 2002. Ale túto otázku ponechávam otvorenú. Pokiaľ ide o Medzinárodný trestný súd e, ako orgán, ktorý by e, mohol e, fungovať po ukončení fungovania Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugoslaviu. Toto predstavuje jednu z alternatív. Bez, namiesto toho, aby sa vytvoril nejaký nový mechanizmus, mohli by sme si predstaviť, že register ICC by sa Ehm, že by, sa, že by fungoval ako administratívny orgán eh, pre tie reziduálne ehm, funkcie eh, trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu, ale aj napríklad pre Sieru Leone a podobne. Ale tie jednotlivé štatúty sú eh, špecifické E, sú tam špecifické predpisy, e, ako sa má skladať e, panel sudcov v jednotlivých súdoch a podobne. Toto sú otázky, ktoré treba vyriešiť na poli OSN, ICC. Je potrebný aj dodatočný protokol medzi OSN a ICC, ale technicky je to otázka, ktorá sa určite dá vyriešiť, preskúmať. Otázka e, trestného stíhania in absencia, neprítomnosti obžalovaných. E, my sme sa doteraz podržovali princípu, že takto nebudeme e, postupovať. Technicky by to bola možnosť. Ja osobne e, rozmýšľam, či takéto konanie e, v neprítomnosti by skutočne poslúžilo e, e, spravodlivosti. Pretože e, sú e, obžalovaní, ktorí e, neboli ešte zadržaní, musia samozrejme schovávať. A e, takéto konanie by niečomu poslúžilo? A takisto by nejako utrpelo. Naše postupy nehovoria nič o e, konaniach e, v neprítomnosti, je to niečo podobné, ale nikdy sme nevyužili túto cestu, my naozaj uprednostňujeme, aby tu títo ľudia boli fyzicky prítomní. Myslím, že viac otázok sa ma už netýka. Chcel by som akurát len zdôrazniť, že tí dvaja e, e, obvinení, ktorí e, ešte sú na slobode, podľa mňa by ich malo ICTY trestný stíhať, alebo teda následný trestný súd, následnícky trestný, trestný súd. Nemali by zostať nepotrestaní, tak toto by bol nesprávny signál OSN teda nemali by sme istou cestou, že títo by mali, dva by mali zostať nepotrestaní ehm, a nestíhaní, pokiaľ sa e, včas e, teda nezatknú. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán profesor, pani Nates. Thank you, Chair. I would like first to thank all the colleagues. Ďakujem. Prvom rade by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli do tejto diskusie a samozrejme sudcovi e, Pokerovi, ktorý určite obohatil naše diskusie bohatstvom svojich skúseností, aj e, vhľadov a e, múdrostí. A chcela by som ešte sa poďakovať príslušným e, službám e, a personálu komisie, keď som pripravovala e, moju správu. Chcela by som povedať kolegom, že sa budem zaoberať určite predložením mojich dvoch podmenovacích návrhov k môjmu uzneseniu. Jeden sa bude týkať e, chýbajúcej e, kooperácie zo strany Chorvátska, čo je samozrejme nová záležitosť, e, ktorú sme počuli len pred pár dňami. To je pr- jeden prvok. A po druhé, bude treba objasniť, aby tí dvaja obžalovaní boli stíhaní ICTI alebo nejakým nástupníckým orgánom. Ja si myslím, že e, želateľnosť e, ich e, teda trestného stíhania v in absencia. Tú otázku už zodpovedal pán Pochar, on je aj kompetentnejší a ja sa pridávam k jeho názoru. Ďakujem teda kolegom za ich otázky a chcela by som pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov je 17. február na 1. Eh, marcovej plenárke, myslím, sa bude potom o eh, tejto správe hlasovať. Áno, takže máte jeden týždeň na to, aby ste eh, predložili a vypracovali pozmaňujúce doplňujúce návrhy. Takže ďakujem sudcovi Pokárovi a našej spravodajkyni a samozrejme všetkým vám. A teraz musíme prejsť ďalej k nášmu ďalšiemu bodu. Ide o rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy. Vidím uh, uh, pána spravodajcu Andrew Duffa a týmto mu udelujem slovo. Yes, uh, thank you and, uh... Ďakujem pekne. Pekné popoludne všetkým prítomným. Ako viete, mal som vypracovať stanovisko správy pre AFKO. Požiadal ma o to veľa vážený kolega pán Brok. Ide o rastúcu, rastúci význam národných parlamentov v politickom systéme Európskej únie, hlavne vzhľadom na vyhliadky spojené s Lisabonskou zmluvou. Pán Brok dnes po obede je pred eh, nemeckým spolkovým ústavným súdom v Karlsruhe a obhajuje Lisabonskú zmluvu. Ide o prípad, ktorý sa dostal pred tento nemecký ústavný súd a ospravedlňuje sa za svoju neprítomnosť. Myslím, že je dôležité od začiatku povedať, že Nejde o nejakú súťaž medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Mm, nejaká súťaž o kontrolu nad spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. A pre nás je dôležité pre tých z nás, ktorí sa len nedávno oboznámili s touto politikou, aby sme e, si uvedomili centrálnu zodpovednosť národných parlamentov vo vzťahu s národnou bezpečnosťou. Ale taktiež by sme mali brať do úvahy, že parlament e, zohráva veľkú úlohu vo vzťahu s bezpečnostnými otázkami e, a výzvami, ale aj politickými odpovediami. A úloha, ktorú zohráva Európsky parlament, je ústredná pre posilnenie demokratickej dôvery v spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. A musíme teda skonštatovať, že máme akúsi doplnkovú úlohu a že by sme teda mali spolupracovať s národnými parlamentami. Takže vytvoriť akési tandemy na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. Mali by sme myslieť na dve veci. Predovšetkým najskôr financovanie e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a politiky obrany musíme pochopiť, že obidvaja, obidve strany máme istú zodpovednosť vo vzťahu s výdavkami v rámci týchto dvoch politík. A druhá úvaha. Obaja musíme informovať verejnosť a taktiež e, zabezpečiť e, to, aby si verejnosť viac cenila. výsledky týchto politík a nie vždy tomu tak je. pokiaľ ide o úlohu, ktorú EU hrá v zahraničných záležitostiach. Národné parlamenty podľa mňa majú taktiež veľkú zodpovednosť, aby zohrávali úlohu akýchsi vektorov pre vzájomnú komunikáciu. Čiže komunikáciu medzi našim parlamentom, ehm, národnými úradmi, politickými stranami a médiami. A možno tomu nie je až tak v súčasnosti. Mm. Máme teraz eh, pána Solanu, ktorý bol potvrdený v úlohe podpredsedu komisie a A je tu potreba väčšieho dohľadu nad e, spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou zo strany Európskeho parlamentu. Mali by sme vidieť pánu Solan, pána Solanu ako, povedzme, komisára, teda so všetkým rešpektom, ktorý si e, zaslúži, ale napriek tomu zvýšiť našu kontrolu nad jeho činnosťou. A taktiež e, chcem pritiahnuť pozornosť na niektoré oceky v stanovisku Napríklad pokiaľ ide o naše e, stanovisko alebo našu úlohu na multilaterálnych grémiách, ktorých počet sa zvýšil v poslednom desaťročí, chcem zopakovať stanovisko, ktoré už tento parlament vyjadril, Čiže únia, zhromaždenie únie pre západnú Európu by mala by malo ukončiť svoje, e, svoju pôsobnosť. A treba posilniť medziparlamentný rozmer spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vo vnútri Európskeho parlamentu. Myslím, že by sme sa mali snažiť o posilnenie našej pozície v rámci parlamentného zhromaždenia NATO. To je v správe Vatanena a myslím, že je to naozaj dôležité. Chcem to taktiež zopakovať. A možno, že by sme ehm, sa mali zamyslieť aj nad ehm, rozmnožením ostatných viacstranných grémií, ehm, tie tri, ktoré spomínam v odseku 10, ale taktiež vytvorenie ďalšieho na východe s našimi partnermi v rámci východného e, politiky, východnej politiky susedstva. Mám pocit, že tieto grémia sú niekedy funkčnejšie a účinnejšie ako e, iné. Ale všetky vyvíjajú istý tlak na nás ako poslancov, ale aj na našich e, spolupracovníkov a na naše financie. Možno, že je na čase, aby sme sa kriticky pozreli na skutočnú hodnotu týchto grémií. Okrem už napríklad e, iných e, spoločných parlamentných výborov v zahraničnej oblasti. A na záver navrhujem, aby sme sa držali na držali tých eh, dvojročných konferenciách medzi výborom pre zahraničnú politiku AFET a hovorcom eh, výboru pre eh, bezpečnosť a zahraničnú politiku národných parlamentov. A tu nehovoríme iba o predsedoch týchto výborov národných parlamentov, ale o, <coughs> aj o hovorcoch, e, koordinátoroch e, jednotlivých strán v 27 národných parlamentoch. Väčšinou ide o e, dvojkomorové parlamenty. To je asi niečo čo by im umožnilo dosiahnuť výrazný úspech a možno, že e, dosiahnuť akýsi systematický prístup. Môžeme zúročiť našu skúsenosť hlavne v oblasti obrany a bezpečnosti, aby sme boli naozaj dôveryhodnými partnermi pre národné parlamenty. Pán Brok a aj ja by sme sa mali zúčastniť na Kozak v Prahe pred samotnými voľbami, pred začatím kampane. A ak sa naozaj tým bude zaoberať náš výbor, tak by bolo dobre podeliť sa o, o náš názor v rámci Kozaku. A pán predseda, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Teraz pani Hybáškova, nech sa páči, máte slovo. A vy potom tiež, nebojte sa. Takže áno, pani Rojte, najskôr. Ja som bola určená ako tieňová spravodajkyňa, ak dovolíte. Myslím, že v mene mojich kolegov som bola v kontakte s pánom Dafom, podstate sa vždy zhodneme, ale budem hovoriť v mojej materinskej e, reči. Najskôr, pán predseda, myslím, že fakt, že náš výbor vypracováva stanovisko, už je dobrým znamením, ale keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, tak bude treba už spolupracovať s národnými kolegami, pretože budeme mať aj ďalšie e, zodpovednosti. Sme zodpovední za zahraničnú politiku, ale na druhej strane máme aj kolegov z národných parlamentov, ktorí musia mať e, možnosť vyjadriť sa a musí tu byť aj kontrola. Takže akési zdieľané zodpovednosti a musíme fungovať ako akási predlžená ruka zahraničnej politiky. Myslím, že je to dobrá vec, že takto funguje pán predseda. A vyplýva to aj zo správy pána Dafa. Niečo, čo mi tu chýba, je mm, zdôraznenie spolupráce v rámci Kozaku. To je trochu zvláštne, pretože každý vie, čo bolo spravené. Ale napriek tomu je to trochu tajomné. Niekedy presne nevieme, čo sa tam deje a zastupcovia e, národných parlamentov nevedia, čo tam robí ich delegát. Opierame sa teda o prácu Kozaku a preto si myslím, že by tam mali byť jasnejšie, konkrétnejšie dohody o spôsobe fungovania a druhá pripomienka z mojej strany, keď hovoríme o spolupráci, keď hovoríme o tom, že máme byť predlženou rukou, ktorá kontroluje zahraničnú politiku, ale tu nejde iba o finančnú kontrolu, teda ak chceme vykonávať takúto činnosť, tak potrebujeme niečo viac nielen stretnutie raz za rok s zastupcami národných parlamentov, keď ich pozveme k nám do Bruselu. Myslím, že by mala byť nejaká malá štruktúra, ako keď sa napríklad ja stretnem s mojimi národnými poslancami. Treba teda vypracovať mechanizmus, ktorý umožní rýchlejšiu, rýchlejšiu výmenu informácií. A myslím, že toto by mohlo byť naozaj prínosné pre zahraničnú politiku. Myslím ale, že aj na európskej úrovni budeme zohrávať väčšiu úlohu. No a pokiaľ ide o zvyšok, tak sa skontaktujem so spravodajcom a e, dúfam, že som nepovedala všetko to, čo chcela povedať pani Hybešková. Ja myslím, že sa ona sa skôr pripojí k tomu, čo tu odznelo. Teraz máme malý technický problém, pretože ako viete, ja som tu jediný socialista v tejto miestnosti. Pána Joe Linen, pardon, požiadal pána Severina, ktorý odišiel a Severin požiadal mňa, aby som odprezentoval jeho stanovisko e, ako tieňový spravodajca, tak potom prosím majte so mnou zhovie, buďte ku mne zhovievaví. Pán Jolajnen z našej skupiny asi podporuje logické závery. A síce, že na jednej strane ide o posilnenie vzťahov s národnými parlamentami, pretože oni e, majú zodpovednosť za kontrolu v tejto oblasti, ale zároveň maximálne využiť e, naše možnosti, pokiaľ ide o rozpočet a keď už bude v platnosti Lisabonská zmluva, tak potom aj úzka spolupráca s budúcim ministrom pre zahraničnú politiku EÚ. Pán Žolajnen však zároveň si myslí, že by sme mali vyňať eh, jedno slovo v odseku 3, kde sa hovorí nasledovné. Myslí si, že Európsky parlament má doplnkovú úlohu vo vzťahu s spoločnou zahraničnou a obrannou politikou, ale iba spolu s národnými parlamentami. No takže vyňať tamto slovo iba v spolupráci Takže to by boli tie pripomienky a teraz dám slovo pani Hybaškovej. A tentokrát sa tomu nevyhnete, musíte hovoriť. Nebojte sa, ja sa nechystám uniknúť. Za posledných 5 rokov, kolegovia, viete, že nezastupujem špeciálne záujmy mojej krajiny a nespravím tak ani teraz. Avšak moja krajina predseda EÚ. Dva dní pred e, začiatkom predsedníctva rady premiér Českej republiky oznámil, že Lisabonská zmluva bude ratifikovaná Českým parlamentom pred samotným začiatkom Českého predsedníctva. Keď premiér prišiel do nášho parlamentu, tuším 16. januára na plenárnu schôdzu, tak slúpil, že to bude ratifikované v Českom národnom parlamente do dvoch týždňov. Tri týždne po jeho prejave ehm, podpredsed, ehm, podpredseda hovoril, že potrebujeme ďalšie 2-3 mesiace ak bude teda schôdza Kozaku v Prahe, a viem, že je to veľmi politicky citlivá otázka, tak si myslím, že by naozaj bolo ehm, vhodné použiť túto správu pozitívnym a konštruktívnym spôsobom a teda posilniť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a parlamentom Českej republiky a teda mm, čo najhladšie ratifikovať e, Lisabonskú zmluvu a posilniť úlohu Českého národného parlamentu v týchto dvoch oblastiach a posilniť aj účasť e, Čechov v misiách európskej obranej politiky. Hovorím o tom preto, že v posledných týždňoch máme dosť výraznú rozpravu v Národnom parlamente, hlavne pokiaľ ide o Afganistan, ale aj o Kosovo. A samozrejme niekoľko pripamienok. vo vzťahu s neratifikáciou Lisabonskej zmluvy boli e, zneužité na to, aby sa hovorilo, že nie je právny základ na zvýšenie účasti e, českých vojakov v ISAF alebo v, Kos- v Kozove, takže to je e, naozaj smiešné. Nechcem E, zapracovať všetky tieto podrobnosti doznenia, ale e, nejak e, nájsť riešenie s kolegom Brokom a DAFom, čiže posilniť spoluprácu s Českým parlamentom, ako zvýšiť právomoci Českého parlamentu v misiách spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej politiky pre obranu. Takže prosím, snažte sa ma pochopiť. My nie sme Írsko, my sme krajina, ktorá ktorá to môže rýchlo vyriešiť a s podporou Európskeho parlamentu to určite tak rýchlo aj bude. Dobre, pani Hybašková, ja som pochopil váš odkaz a keďže budem piatok v Prahe, tak uvidím, čo budem môcť spraviť. A teraz pán Juri. Hvala, kolega predsedujoči. Jaz by samo... Ďakujem, pán predseda. V súvislosti so stanoviskom pána Dafa chcem položiť len jednu otázku týkajúcu sa bodu 10. Tu sa hovorí o tom, že je potrebné vytvoriť takú celostnú evoluáciu e, regionálnych fór. Mňa by zaujímalo, ako túto úlohu možno poňať. Hovorím to preto, pretože pôvodne v našom e, národnom parlamente som bol členom delegácie zodpovednej za e, spoločné europarlamentné zhromaždenie a ja som e, sledoval tieto zasadnutia a moja otázka znie, či je možné urobiť objektívnu, celostnú analýzu a samozrejme bez toho, že by sa nezúčastnili iní partnery. My sme totiž toho názoru, že toto je zhromaždenie z, e, z európskeho pohľadu a nemožno tu urobiť vyhodnotenie bez toho, že by sme zohľadnili všetkých e, účastníkov. Myslím si, že všetky regionálne parlamentné fó, fóra sem patria a netreba to ponímať len cez financie. Ďakujem. A teraz pán DAF, ak máte k tomu čo povedať. Myslím, že áno Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, predovšetkým pokiaľ ide o českých poslancov, je tu dôležité, aby sa to veľmi úspešne a rýchlo uzavrelo, aby sa tento bolestný proces uzavrel, aby zmluva v Českej republike vstúpila do platnosti a keďže som bol v Prahe, tak pomerne často za posledné obdobie. Myslím si, že sme dobre informovaní o jednotlivých e, nuansách českej, českej politiky, ktoré treba vnímať opatrne, pokiaľ ide o kontroverzné názory na túto tému v Prahe. Pokiaľ ide o, o osobitné otázky, ktoré ste položili týkajúce sa financovanie, treba e, si uvedomiť, že zmluva jasne rozlišuje medzi spoločnými nákladmi a, a spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. ktoré e, e, na, na, na sa nás týkajú e, z dôvodu toho, že sme rozpočtovým orgánom, keďže ide o rozpočtové prostriedky a máme tu na priamy, priamu rozhodovaciu schopnosť do toho rozsahu, pokiaľ ide o rozsah a teda a načasovanie financovania ESDP a jednotlivých akcií. A pokiaľ ide o E Pokiaľ ide o rýchlosť e, z nárastu vonkajšej služby, čo je vlastne, myslím si, práve tým zlomovým bodom. to musí nastať e, pomerne v rýchlej nadväznosti po vstupe do platnosti zmluvy. Ale samozrejme, že prevádzkové náklady samotného samotných akcií v teréne, pokiaľ ide o jednotlivé jednotky. To všetko prípada na to všetko spadá do kompetencie relevantných členských krajín. Podľa mňa tu neexistuje stále riešenie tohto problému, ale je tu podľa mňa riešenie, ktoré E, ktoré bude zakomponované z zmluve, ktorú chceme e, schváliť. Našim cieľom je to, aby a v tomto je, má pravdu pani Omen Reuten, že spoločné zamerenie by malo smerovať na výkon jednotlivých ministrov. My spoločne sa môžeme pokúsiť e, ich ovplyvňovať e, tým spôsobom, že budeme prítomní, že budeme informovaní a že budeme veľmi proaktívnymi kontrolórmi diania. Správne ste hovorili aj o Kozaku a položili ste v tej súvislosti správnu otázku, či je dôležité, či je dôležité a či úspeje. Myslím si, že hej, ehm, je tu pomerné obmedzenie a myslím si, že je tu o kontrolné ehm, výbory národných parlamentov a náš. To je totiž najlepší spôsob vymieňať si ehm, najlepšie, najosvedčenejšie postupy. Zistiť, ktoré veci fungujú a ktoré nefungujú. Rozdiel v prístupe medzi 27 národnými parlamentmi je obrovský a veľmi často horná snemovňa a e, dolná snemovňa národných parlamentov majú e, rozdielne prístupy a, postupy e, kultúry pokiaľ ide o kontrolu EÚ e a predovšetkým pokiaľ ide o zahraničnú bezpečnostnú a obranú politiku. Tieto rozdielne skúsenosti možno sklbiť a to je veľmi dôležité, pretože to e, dobre funguje v prípade všetkých tých, ktorí majú záujem a ktorí vedia zohrávať v tom úlohu. Možno by sme mohli tieto, ten, tento výdobytok, tento produkt uh, distribuovať viac, než to, než to robíme dnes, dnes. To by bolo naozaj dobré cvičenie, ale e, tento kozak, ale myslím si, že bude to napredovať. Pokiaľ ide túto správu e, pána Broka pre AFKO, on e, navrhuje určité zložky terajšej a budúcej účasti. členov Európskeho parlamentu vo vnútri e, národných parlamentov. E, osobitne ma prekvapila skúsenosť z jednej krajiny, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila. Môj návrh v odseku 10, aby sme hm, rozbehli e, vyhodnocovanie týchto fór, podľa mňa to je vec, ktorá by mohla byť súčasťou e, programu naše, našich našej spoločnej konferencie, ktorú usporiadame e, dvakrát ročne. Národné parlamenty môžeme požiadať o ich názor na tieto otázky, aké majú oni skúsenosti. Myslím si, že by to bola, bol, bol, bola zaujímavá výmena názorov vidieť vlastne, komu pre koho sú tieto veci funkčné, dôležité. A pre koho nie. A to by AFETu umožnilo pripraviť sa na takéto diskusie. pri ich sebahodnotení, ktoré by mohlo byť veľmi, veľmi zaujímavé. Kolik DAF. Ďakujeme kolegovi Dafovi. K tomuto bodu ešte dodám, že lehota pre podávanie pozmenujúcich návrhov je 16. február o 12. Na, teda na poludne a tým sa dostávame k bodu 9 programu kontrola plnenia rozpočtu nástroja predstupovej pomoci Kokobu je tu vlastne gestorským výborom. Kolegyňa Kracer a je prítomná a autor stanoviska je pán Sent Ivány. Budem veľmi stručný, pán predsedajúci. Chcel by som len vyzdvihnúť e, základné body tohto návrhu, e, návrhu stanoviska, ktoré, ktoré môžeme diskutovať Prvá dôležitá záležitosť je tá, že potrebujeme všetkým príjemcom zabezpečiť plnohodnotný prístup, rovnocený prístup k všetkým politickým nástrojom. Na tom naďalej trváme. Na druhé, po druhé potom mali by sme sa zamerať na oblasti, kde, ma, kde je priamy prínos pre občanov. Máme, mali by sme demonstrovať, že je to pre nich, že je to pre ich dobro. Po tretie, ľutujeme, že prvý program IPA bol prijatý len na konci roku 2007 a, všet- a mnohé ďalšie až v roku 2008 a preto nemáme skutočný podklad pre posudzovanie implementácie, ako to funguje a preto by som chcel vyzvať komisiu, aby sme sa poponáhľali s implementáciou projektov, aby sme poskytli a pridelili finančné prostriedky. Uvítali by sme e, zámer, zámer komisie zvýšiť e, prostriedky pre Erasmus Tempus e, a v, v, teší nás, že miestne občianské združenia sa zapájajú. Teší nás a podporujeme ďalšie za, zapára, zapájanie miestných štruktúr. Dôležitá je aj liberalizácia víz. Boli predložené dva pozmejúce návrhy, oblasť z nich akceptujem, nemám s nimi problém, ak máte otázky, nech sa páči. Köszönöm szépen. So, die Berichterstatterin Frau Kratzer. Pani spravodajkyňa, pani Kratzer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že tu môžem byť dnes popoludní, aby som sa zúčastnila tejto stručnej diskusie na tému mojej správy týkajúcej sa e, kontroly rozpočtového plnenia nástroja IPA v roku 2007. Pokiaľ ide o to meškanie, ktoré sa spomenulo, je naozaj dôležité, aby oba výbory pre e, zahraničné záležitosti, aj pre e, e, teda aj výbor Kokobu sa zaoberali týmto bodom a spolupracovali. Inými slovami, musíme zabezpečiť, aby tu už neboli ďalšie meškania, oneskorenia, aby sme toto meškanie nepoužívali ako alibi Ehm, na to, aby netiekli financie tam, kam majú. Ďalší bod, a dúfam, že so mnou budete súhlasiť, je problém, ktorý sme si všimli, pokiaľ ide o implementáciu FARE, SAPART a iných programov eh, v krajinách, ktoré sú teraz členskými štátmi, ale eh, v minulosti neboli. Z tohto dôvodu sme eh, vo výbore Kokobu vypracovali túto správu z vlastnej iniciatívy, aby sme zabezpečili, že v tejto eh, úvodnej fáze sa budeme zaoberať tým, čo sa deje. Eh, mm, dvor auditorov by mal vypracovať osobitnú správu, ktorá by mala byť predbežným hodnotením tohto nástroja prestupovej pomoci. Ďalšia záležitosť, ktorú spomíname v našej správe, predstavuje, e, predstavuje tieto predbežné závery. Európska komisia by mala zabezpečiť, aby nástroje predstupovej pomoci sa e, zaoberali prioritami určitých e, správ o pokroku, napríklad životné prostredie, práva žien, sociálne otázky, ako napríklad e, nezamestnanosť, cezhraničná e, kooperácia, bezpečnosť Budeme diskutovať o tejto e, správe 17. februára. Takže e, spravodajca a ktokoľvek, kto má záujem, sú vítaní z účastnice prác nášho výboru. Ďakujem za možnosť, že som sa k tomuto mohla vyjadriť. Ďakujem pekne. Môžem udeliť slovo komisii. Pán Dys, chcete sa vyjadriť? Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Zobrali sme na vedomie s veľkým záujmom správu, ktorú vypracoval pán spravodajca a vo všeobecnosti súhlasíme s politickým smerovaním tejto správy a e, poskytneme viac objasnením, čo e, robí komisia na to, aby vlastne e, bola v súlade s týmto smerovaním. Ďakujem pekne. Ďakujem, chcú sa ešte vyjadriť kolegovia. Kolega Sen Ivan tiež nie. Dobre, takže týmto by sme rozpravu ukončili. Hlasovanie sa bude konec zajtra popoludní. A teraz by sme sa venovali ďalšiemu bodu programu e, finančné aspekty reformnej zmluvy. Spravodajca je takisto kolega Sent Ivani. Gestorský výbor je výbor pre rozpočet. Ďakujem, ďakujem a ocenujem, že vaša maďarčina sa čoraz viac lepšuje. Opäť budem stručný a môžem byť stručný, pretože predchádzajúca diskusia o správe pána Dafa E, takisto spomína viaceré aspekty a dotýka sa, ich, e, dotýka sa aspektov, o ktorých budeme diskutovať teraz. Už sme diskutovali viackrát o Lisabonskej zmluve a vieme, že bude mať e, značný dopad na bezpečnostnú politiku a zahraničnú politiku. To je v poriadku, ten prvý bod. A potom druhý bod, ktorý je dôležitý, je, že momentálne nie sme schopní robiť nejaké finálne finančné odhady, pretože jednoducho nevieme, ako budú mm, vy, vyzerať potom inštitúcie, aká tam bude situácia. Na druhej strane očakávame e, zo strany komisie aj rady jasné e, plány o e, ich racionalizačných opatreniach, pretože očakávame značné redukcie administratívnych nákladov Takže vieme teraz vytvoriť určité e, usmernenia, ale e, nie tie e, konečné. Pokiaľ ide o ten inštitučný rámec, ako bude konkrétne vyzerať, to nie je isté. Rozpočtové prostriedky by sa mali takisto prispôsobovať postupne. Vychádzali by teda z týchto inštitucionálnych podrobností, teda, takže zatiaľ sa jednoducho nedajú spomínať konkrétne čísla. Pokiaľ ide teda z vodou zložitej rozpočtovej situácie, by sme mali upriamiť pozornosť na to, že v hlave 4 a 5 e, e, v týchto e, častiach teda už nebudú nejaké problémy, to je dôležité spomenúť. Pokiaľ ide o revíziu rozpočtu, ak sa tu nájdú nejaké dodatočné financie pre okruh 4 a 5. To je možno v poriadku, bude to vítané, ale potrebujeme tu značné zvýšenie a takisto aj revíziu MFF a budeme o tom diskutovať zajtra, keď budeme diskutovať o e, ďalšej správe. Pokiaľ ide o tie požiadavky, je dôležité, aby e, pre e, nové fungovanie inštitúcií boli dostatočné finančné prostriedky. To je najdôležitejšie. E, na tom sa teda všetci zhodneme, že zatiaľ tam e, dostatok financií nie je. Keď sa príjme Lisabonská zmluva, e, začne sa s novými postupmi, ktoré umožnia rýchly prístup k rozpočtu EÚ. To je veľmi dôležité a musím povedať a uviesť, že v, z môjho pohľadu, z môjho názoru, Všetky vonkajšie kroky by sa mali financovať e, zo strany spoločenstva a iba v núdzových prípadoch by sa mali financovať e, zvonka, teda zo strany členských štátov a ich podpory a príspevkov členských štátov. Na to, aby sme odhádli finančné implikácie, eh, potrebujeme, aby komisia a rada včas eh, predstavili konkrétne návrhy, eh, aj finančné návrhy, ktoré budú potrebné na to, aby sme mohli pristúpiť k, finantnému, k reálnemu finálnemu plánu. Ďakujem. A teraz komisia. Chairman, um, the commission will... Pán predseda, komisia uh, víta návrh uh, správy pána St. Ivaniho. Vítame vaše komentáre, ale v tomto štádiu nie je toho veľa, čo môže komisia povedať. Môžem povedať, pán predseda, že už sme v našom rozpočtovom dokumente, ktorý je verejným dokumentom, Eh, spomenuli, že eh, vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy bude mať finančné implikácie, že to je pravdepodobné a potom sa to bude riešiť v rámci eh, rozpočtového postupu, ale súhlasne s pánom Sent Ivaním, zatiaľ je príliš včasné diskutovať o finančných implikáciách, ak nejaké budú, takže pán predseda zatiaľ pre komisiu je predčasné. Ehm, odhadovať, aké budú dôsledky. Ak by sme sa aj teraz snažili o to, tak by som musel predbiehať rozhodnutia, ktoré sa príjmu až vtedy, ak a keď sa e, Lisabonská zmluva ehm, uvedie do platnosti. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké iné prihlášky do diskusie? Nie je tomu tak. Tak by som vám chcel oznámiť, že e, z dôvodu naozaj krátkej lehoty E, na predkladanie pozmenujúcich, e, doplňujúcich návrhov je 19. E, február. Z tohto dôvodu by som vás chcel poprosiť, aby ste výnimočne predkladali vaše návrhy v angličtine. Dobre, vyčerpali sme týmto program dnešného zasadnutia. Ďakujem vám a stretneme sa tu zajtra o 9. a budeme pokračovať, ak sa nemýlim. Ďakujem.